Bon, on va commencer. Hein. Bien, chers collègues, mesdames, messieurs. Drahí kolegovia, dámy a páni, poprosím vás, aby ste sa posadali, pretože štvrť štvrťhodinka už bola vyčerpaná a tým pádom považujem toto stretnutie za otvorené. Chcem vám poďakovať a spýtať sa, či program schôdze, ktorý sme vám odprezentovali elektronicky, môže byť schválený a chcem vám vám ďalej vás informovať o rozhodnutiach koordinátorov nášho výboru. Najprv sme sa venovali menovaniu kolegov e, pre zmenu finančného rámca v rámci revidovania verejzočného finančného rámca v polovici návrhy pozmeňujúcich na pardon, pozmeňujúce návrhy ku medziinštitucionálnej dohode medzi Rádou, Európskou komisiou a Európskym parlamentom ohľadom do rozpočtovej disciplíne, e, ohľadom rozpočtovej spolupráce, vzhľadom na správu príkladného správovania financií a takisto pokiaľ ide aj o mobilizáciu naliehavých e, záležitostí a takisto aj zmien pre tieto otázky bude pani Olbricht a pani Toma spoluspravodajcami. Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec pre aplikovanie e, rozpočtu Európskej únie tam, budeme e, aplikovať pravidlo 55 e, pre spoločný výbor medzi alebo zo strany výboru pre rozpočet a výbor Kokobu a rozhodli sme sa na to menovať jedného spravodajcu Ďalej, pokiaľ ide o rozšírenie alebo predlženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj pre vytvorenie fondu European Investment Advisory Health, Na základe článku 55 chceme predlžiť to, čo bolo implementované v prvej verzii FC a našim spravodajcom bude Jose Manuel Fernández. Pokiaľ ide o European Fund for Sustainable eh, Development, EFSSD Guarantee a tak ďalej, výbor pre rozpočet žiada o to, aby mohol viesť túto záležitosť a spravodajca bude určený zo strany skupiny EPP. Ďalej záruka pre Európsku banku, Európsku investičnú banku medzi stratami z finančných operácií projektov, ktoré sa odohrávajú a realizujú mimo územia EÚ, bude Kerzia Bal, kolegyňa, ktorá bude menovaná spravodajkyňou. Pokiaľ ide o vonkajšie činnosti, bude to skupina SAD, ktorá menuje svojho spravodajcu. Pokiaľ ide o správu k Promotion Internet eh, for Connectivity and eh, Local, z tohto tu bude spravodajca určený z radou GUE a ďalej, pokiaľ ide o ďalšiu iniciatívu, bude to EPP, ktorá stanovy svojho spravodajcu. Ko- koordinátori schválili takisto aj harmonogram práce výboru pre rozpočet na rok 2017 a koordináty takisto sa rozhodli vyslať nasledujúce misie v rámci roku 2017. Tunis- Tunisko. Počas zeleného týždňa 20 až 24 február, Palestína. Počas zeleného týždňa 22 až 26 máj, a Severné Írsko počas zeleného týždňa 17 až 20 júl. Takže vidíte, že koordinátori majú až také meteorologické hm, odporúčania, aby tak urobili. Pokiaľ ide o prípravu finanč, viacročného finančného rámca po roku 2020. Na tom bude pracovať a bude zodpovedný pán Olbricht a pani Toma z pokiaľ ide o e, financovanie európskych fondov a štrukturálnych fondov v rámci investícií a takisto aj pokiaľ ide o prepojenie týchto fondov s ďalšími investičnými fondami, bude pán Fernández ten, ktorý bude zodpovedný. Financial and announcement a tak ďalej, bude to Gardia Zabal ktorá sa bude tomu venovať. Koordinátori sa ďalej rozhodli, že budú objednávať nasledujúce štúdie Study and uh, Synergy between uh, a tak ďalej of national budget uh, to the objective set up to, a tak ďalej. Tomu sa budem venovať ja a budem za to zodpovedný. Seminár, ktorý sa bude venovať spoločnej poľnohospodárskej politike, tam bude zodpovedný pán Ashworth a pán Ali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 by ordering one of or more studies looking, for instance, at risk borne by the EU budget today, at the implication for parliamentary oversight and the impact of the real content of principles such as unity, annuality or transparency. A transparentnosť zodpovedným je pán... En outre, les coordinateurs ont... ďalej sa koordinátori rozhodli, že pán Negresku bude jedným z stálych členov, ktorý bude e, zastupovať výbor pre rozpočet na Petitions e, Work a takisto pani Geringer, e, Oeringer, ktorá bude jeho zastupkyňou. Pokiaľ ide o rámec obnovenia špeciálnych vyslancov pre mierový proces v Kolumbii, to bolo potvrdené ESČV, v rámci rozpočtu na 2016 rok v rámci článku 123 nie je možné aplikovať e, tento systém na ďalších agentov Európskej únie. Toto sú rozhodnutie, ktoré prijali koordinátori počas zasadnutia, ktoré sa konalo včera po obede. A toto sú aj oznámenia predsedu, ktoré som vám týmto mal odprezentovať. Dostali ste oznámenie s návrhmi zápisnice zo našich schôdzi, ktoré sa konali 29. júna, 14. septembra a 15. septembra 2016. Máte nejaké námietky proti tomu vypracovaniu tej zápisnice, voči tomu textu? Nie. Tak tým pádom tieto zápisnice sú považované za schválené. Teraz sa vrátime k zmienke o kľúčovej téme a to je revidovanie viacročného finančného rámca, ako aj pozmenenie finančnej legislatívy. Toto bolo predmetom diskusí včera popoludní na zasadnutí koordinátorov. My sme boli dosť nešťastní z toho, že nebudeme môcť mať po boku pani Georgievu na tých rokovaniach na Európskej komisie, pretože e, sme, e, e, by sme boli ocenili podporu takisto aj z portugalskej strany a pani Georgieva sa vráti, aby sa zúčastňovala na našich prácach. Momentálne sme taký roz pretože všetci sme vedeli, že pani Georgieva mohla byť vynikajúcou generálnou tajomničkou OSN, ale už viac ako dva roky sme e, mohli obdivovať, ako vynikajúca pracovala a akú plodnú spoluprácu sme mohli mať s pani Georgievou. Takže pani Georgieva je naspäť a budeme pokračovať v spolupráci. Teraz odozdám slovo našim spoluspravodajcom, pani Tomás, pán Olbricht, kto prvý si zoberie slovo. Takže pán Olbricht sa ako prvý vyjadri. Uh, uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Iba som chcela člen, chcela členom výboru povedať o procese, ktorý sa týka revízie medzinárodného menového, zo strany Medzinárodného menového fondu. Dovolím si upriamiť vašu pozornosť na povinnosť, ktorá tu existuje, že v tom eh, preskúmaní midterm je tzv povolebný, post-electoral, takéto revízia, preskúmanie a potom preskúmanie v polovičky toho času, ak bude nutné, prípadne vhodné, tak potom by mala prebehnúť ešte takáto vec, takéto preskúmanie. Parlament navrhuje, aby v júli po rade stretnutí analýz a vypočutí sme vlastne v júli už odprezentovali politické stanovisko parlamentu s tým, že podľa našich, e, našich analýz a našich znalostí situácia e, si naozaj tú revíziu Medzárodmenová fondu žiada. To znamená, je to vhodné a ak je to vhodné, tak to znamená, že to máme urobiť. A preto sme prišli s návrhom série opatrenia zmien, ktoré v prvom rade berú do úvahy najprv stropy, po druhé flexibilitu, po tretie nové mechanizmy, ktoré sa týkajú napríklad prebytku tých eh, alokovaných rozpo- rozpočtov a záväzky na rok 2020. Komisia nás informovala o tom, že pozícia komisie eh, má byť eh, v roku do decembra 2016, ale komisia nám už vlastne svoje stanovisko e, komunikovala v septembri. S tým, že dúfame, že konečné rozhodnutie zo strany komisie ohľadne revízie Medzinárodného fondu a poručenie parlamentu e, vlastne dobehnú do roku, s tým dobehnú do roku 2016. Spolu s komisiou vlastne máme niekoľko vecí. Prvé zmeny v rozpočtu pre 2017, ďalej samotné zmeny v Medzinárodnom fonde a po tretie zmeny v tých 15 nariadeniach, hlavne, ktoré sa toho týkne teda finančného nariadenia. Marantoman a ja teda navrhujeme ako spravodajci, aby ten proces bol naozaj veľmi urychlený, veľmi urgentný. Je to naliehavá záležitosť a potom e, odprezentujeme tú našu reakciu komisie. Naozaj by sme mali reagovať veľmi, veľmi rýchlo, veľmi jasne, jednoznačne, pretože návrh, ak to chceme dokončiť vlastne túto prácu na celom e, v decembri, tak by sme to mali prebrať na plenárke už o dva týždne, v oktobri. E, to znamená, že preto navrhujeme, aby to druhé rozhodnutie, uznesenie parlamentu Eh, by malo byť čím skôr v reakcii teda na návrh komisí. A tak tento návrh, pričom ten text, respektíve návrh toho textu eh, finalizujeme zajtra. Veľmi rád by som vám dal, že dnes ale naozaj eh, tie, niektoré tie body toho stanoviska sú, e, sú také skoro až revolučné, by som povedal. To, čo vám odprezentujem ako pozíciu parlamentu. A v tomto návrhu textu by sme sa radi vrátili k nášmu návrhu a chceme vám pripomenúť, čo sme teda navrhovali v pôvodnom návrhu v júli a ukážeme vám, aký bol pôvodný návrh parlamentu a čo navrhuje dnes komisia. Pretože vieme, že pozícia rady by mohla byť ešte iná. Môže byť iná. Dovolte mi ešte dodať, že rada naozaj je momentálne situácii, kedy môžu e, prijať nejakú, nejakú revíziu to v tom prípade to bude tá assent e, e, procedúra, tá procedúra, kedy to len schválime, alebo jednoducho nebudeme mať čokoľvek k tomu povedať. To znamená, že z toho procesu úplne si spôsobom budeme absentovať a vypadneme. A preto navrhujeme ako spravodajci, aby sme to prepojili s tými nástrojmi, ktoré máme v rukách ako parlament, aby sme z toho nebavili. To znamená rozpočet rok 2017 a myslím, že by sme veľmi jasne mali to prepojiť práve s rozpočtovým plánom na rok 2017, tak aby sme donutili vlastne radu, aby naozaj urobili skutočnú revíziu, pretože časť tej revízie naozaj sa dotýka práve a už je aj v tom rozpočte na rok 2017. Preto chceme do tohoto uznesenia napísať, že by tam mala byť presne nejak vydefinované práve z rozpočtu na rok 2017. V prípade, že rada, ak nebude ochotná robiť akúkoľvek revíziu, už dnes e, máme pomerne ťažkú, <laughs> ťažkú obťažnú pozíciu ohľadne rozpočtu 2017. Chceme ešte pripomenúť, že komisia, sme radi, že komisia súhlasila s touto revíziou, pretože v návrhu komisie sa počíta s revíziou, čo je veľmi dôležitý element a e, môžeme s tým byť spokojní. Na druhej strane ale, žiaľ, musíme konštatovať, že neboli naplno prebraté naše závery ohľadne tých stropov. Pretože v tej našom stanovisku z júla sme navrhli, že tie stropy by sa mali adaptovať hlavne, čo sa týka 1A, 1B a stropy 3 a 4 v týchto kapitolách. No a tie návrhy sme prezentovali, ale myslíme si, že tie stropy sú nedostatočné na to, aby sme naplnili ciele, ktoré sme si ako EU stanovili. Takže máme tie politické cieľa, nemáme dosť peniazy, takže naozaj to treba e, zohľadniť práve v výške tých stropov. V tomto e, uznesení by sme veľmi rádi ešte upozornili na to, že došlo v rámci Horizontu 2020 nejaké, nejakým škrtom plus Connecting e, Europe Facility plus Európsky fond pre strategické investície. A chceme zdôrazniť, že všetky tie sluby e, sa splnia. Že naozaj tie alokované viazané rozpočtové prostriedky budú rovnaké, ako boli v roku 2015 a 2017. A preto je treba výrazne navyšiť rozpočtové prostriedky ďalej na e, migráciu a utečeneckú krízu, kapitoly 3 a 4. To znamená, že z tých rôznych návrhov, čo ešte Adam Tomar pre, e, odprezentuje, vlastne hovorí, že fajn, s revíziou sme spokojní, ale nie sme spokojní s tými zmenami, konkrétnym respektíve výškou a tých zmien a stále tvrdíme, že nemáme dosť peňazí na to, aby sme dokázali naplniť tie ciele, ktoré v rámci rozpočtu chceme dosiahnuť. Hlavne čo sa týka tých kapitol 3, 4 a horizontu 2020. Slovo má pani Tomár teda a ona vám podá informácie o tom, čo bude v tom návrhu textu, ktorý vám odprezentujeme zajtra. Ďakujem pekne, pán Olbricht, a teraz odozdávam slovo pani Tomas. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste povedali, pán Olbricht to tiež spomenul, momentálne je to urgentná otázka, pretože toto uznesenie musí byť v krátkom čase vydané. To znamená, že sa snažíme čo najefektívnejšie na ňom pracovať. A my sme sa snažili zohľadniť eh, tie návrhy, ktoré predložil parlament, ktoré odhlasoval vzhľadom eh, aj na to, čo odhlasovala komisia a aby sme zároveň boli všetci spokojní a aby tam boli zakomponované tie naše požiadavky, aby boli dodržané. Pokiaľ ide o otázku flexibility, chceme najprv pripomenúť tú starú žiadosť eh, parlamentu, ktorá hovorila, že tieto eh, špecifické výdaje by mali byť mimo VFR súčtované, pretože eh, ako náhle budú nad rámec, tak tým pádom by to mohlo spôsobiť eh, problém s platobnými rozpočtovými prostriedkami a nebudeme môcť to schváliť, ako náhle tieto použité platobné prostriedky na špecifické záväzky nepôjdu takýmto spôsobom. Takže toto viac menej sa nachádzalo aj v texte komisie, pokiaľ ide o flexibilitu. Takisto sme e, uvítali tie návrhy flexibility, obzvlášť pokiaľ ide o kontrakty využívania globálne marže. A takisto sme privítali podporu to, že e, nástroj pre flexibilitu a takisto aj rezerva pre naliehavé otázky bola navýšená a posilnená, ale neočakávame nejaké také veľké sumy, ktoré ste vy v parlamente odhlasovali v júli 2016 a to bol návrh zdvojnásobne tieto prostriedky. Pokiaľ ide o eh, rezervu pre krízové eh, otázky, to sme navrhovali, aby komisia opätovne toto zapracovala. My sme za to, aby sme mali iniciatívne právo. A na čo vlastne sú tieto spravy z vlastnej iniciatívy? Ide o to, aby sme opätovne túto myšlienku vynorili na povrch eh, s komisiou, pretože cieľom rozpočtu EÚ je, aby bol plne využitý a aby jeho realizácia bola plná a aby sa nestalo to, že využitie rozpočtu není efektívne. Preto sa ne, si nemyslíme, že tieto krízové rezervy by mali byť výlučne vytvorené na základe týchto záväzkov, pretože ak ich na, ak naplno vyčerpáme rozpočet EÚ, tak potom tu máme ešte to tento krízový a to je také troška v rozpore. Samozrejme, že vítame nariadenie o zjednodušení VFR, pretože aj v našej iniciatívnej správe sme jasne vypichli to, že v rámci tohto VFR bol buď, prichádzalo buď k omeškaniu alebo nevyčerpaniu štrukturálnych fondov, ktoré boli dosť značné, ktoré spôsobovali určité problémy práve kvôli rozpočtovým nedostatkom, takže myslíme si, že požiadavka zjednodušiť VFR je naozaj vhodná. EP samozrejme preskúma návrh zväčšenia garančného fondu pre investície. Nejde o to, aby sme hodnotili e, tento nový garančný fond, ktorý navrhla komisia na základe nariadenia, pretože máme tu aj ďalšie správy ohľadom FC. Ale ide o to, čo vlastne chceme a čo žiadame. V každom prípade je to, že je potrebné jasne si stanoviť e, pravidlá, takisto aj finančné dopady tohto garančného fondu, minimálne, aby tam bol spravodajca z rozpočet a, a pokiaľ ide o revidovanie, na základe toho, čo povedal aj pán Olbricht, e, rozpočet na rok 2017 a takisto aj správa o revidovaní VFR, tam by sme potrebovali, aby tieto finančné dopady boli jasne vypichnuté, pretože inak e, sa z toho nedostaneme. Pokiaľ ide o uznesenie, na záver by som povedala, že by sa to malo zmieňovať o príprave viacročného finančného rámca po 2020. My sme to už spomenuli aj v, práve, v správe z vlastnej iniciatívy a trváme na tom, aby pri príležitosti záväzkov, ktoré budú tak zo strany rády počas tohto rokovania odprezentované, aby tam bol aj určitý záväzok k VFR po 2020 a chceme pripomenúť naše návrhy, ktoré sa týkajú hlavne otázky lehoty, trvania, trastových fondov, rizík, ktoré sa týkajú nebezpečného outsourcingu, všetkých tých eh, externých finančných eh, nástrojov EÚ a takisto aj vlastných zdrojov, ktoré sú podmienkou sine qua non preto, aby tento rozpočet bol na úrovni našich očakávaní, aby bol hodný toho mena pre EÚ. Ďakujem pekne, to isté platí aj pokiaľ ide o oznámenie tohto uznesenia. Bude to na plenárke odprezentované, bude o tom hlasované. Posledný oktobrový týždeň, keď sa opätovne stretneme v Štrásburgu. Povedali mi, že o 12.10, ak sa nemýlim, nie, zajtra, hovorí pán predseda, nie 12.10, ale 12. oktobra. <laughs> Nepochopil som, hovorí pán predseda. Budeme sa venovať implementovaniu návrhov. O koľkej? No proste zajtra to bude. A konečná lahota pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je stanovená na 14. oktobra o 12. hodine, čiže piatok o 12. hodine. 24. oktobra budeme v Štrasburgu a výbor pre rozpočet bude hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Ako by mal vyzerať ten návrh pre uznesenie? Ten bude predložený 26-27 na hlasovanie oktobra. Ďalej, pokiaľ ide o indikácie, ktoré nám práve odprezentovali pani Tomas a pán Olbricht, chcel by som teraz otvoriť eh, diskusiu. Kto by sa chcel vyjadriť? Pán Fernández, ako prvý. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať eh, za vynikajúcu prácu obidvoch spravodajcov a takisto aj za prácu komisie, ktorá predložila návrh, ktorý je dobrým základom, ktorý je taký dobrý východiskový bod pre rokovania. A z hľadiska parlamentu je to vlastne návrh, ktorý nás síce neuspokuje, ale na druhej strane je to návrh, z ktorého môže ešte vzísť dobrý kompromis. Vychádzame tu teda z jasného stanoviska a to, že všetci súhlasíme a predpokladám, že takisto aj ráda si to uvedomuje, že je potrebné realizovať prieskum najprv, ale to, že je potrebné eh, implementovať alebo teda realizovať prieskum. To nie je dôležité len pre parlament, ale celý finančný rámec pre naše záujmy a takisto aj pre prijaté záväzky zo strany rady. My všetci vieme, že Európska únia potrebuje investície, všetci vieme, že Európska únia potrebuje zjednodušiť svoje nariadenia. A dôkaz toho, že je potrebné lepšie vynakladať prostriedky, to sú tie opravné rozpočty, ktoré tu budeme mať na prerokovanie, hlavne pokiaľ ide o ten bod 4. My sme si preverili, že štruktúralne investičné fondy nie sú e, realizované takou rýchlosťou, ako by mali a chceme teda iba pomôcť rade, aby neprišla o dôveryhodnosť v očiach občanov, pretože rada proste na seba zobrala také záväzky voči ktoré sú nasmerované voči európskym občanom. A jedinú vec, o ktorú žiada parlament, je to, aby tie prijaté záväzky, ktoré boli prijaté radou, boli splnené, nič viac. Ja si teda uvedomujem, že a okrem toho ani sa na to nepozerám iným spôsobom, že by rada mala povedať áno, my si želáme splniť to, čo sme slúbili. Takže my v podstate žiadame o toto v, tej, v tom revidovaní viacročného finančného rámca. Máme tu VFR 2014 až 2020, ktorý je ešte štihlejší ako ten predchádzajúci do roku 2013. My hovoríme, že chceme urobiť alebo realizovať to, čo bolo slúbené a neprajeme si, aby tie záväzky, ktoré sme prijali voči podnikom, voči univerzitám, voči mladým, voči plnohospodárom, voči regiónom, voči všetkým inštitúciám, aby ako si neboli splnené. Ja si myslím, že v tejto chvíli, v ktorej sa momentálne nachádzame, tak to, táto diskusia by mala byť realizovaná na úrovni členských štátov. I ja si myslím teda, že členské štáty by pri najmenšom mali mať takú ambíciu, ako má teraz náš parlament a teda náš náš oznam je absolútne jednoduchý. To, čo bolo schválené pre obdobie rokov 2014 až 2020, to proste chceme zrealizovať a preto aj potrebujeme flexibilitu, preto aj potrebujeme v určitých prípadoch revidovať tie prostriedky, pretože samotná ráda napríklad navrhla určitý predstih eh, vo vykonávaní tej politiky pre mládež, zamestnanosť mladých 2014 eh, až 2015. 6 eh, miliard, ktoré už mali byť rozpočítané na Eh, roky 2014 až 2020. Vtedy, tá, vtedy samotná rada povedala, že tie čiastky, ktoré máme pre iniciatívu zamestnanosť mladý na rok 2014 až 2020, nepostačujú pre celé obdobie. A čo my sme na to povedali? Povedali sme členským štátom, áno, je to pravda, týchto 6 miliárd bolo na obdobie rokov 2014 a 2015 a teraz potrebujeme ďalšie prostriedky preto, aby sme mohli splniť tento náš cieľ. A preto súhlasíme v tejto oblasti v, s radou. V podstate sme požiadali radu takisto o to, aby všetky tie prehlásenia, tie deklarácie a tak ďalej sa zobrazili v konkrétnej alebo pretavili do konkrétnej akcie. A tu chcem pripomenúť ešte Šumanové prehlásenie, v ktorom naozajstná solidarita sa realizuje konkrétnymi krokmi. Teraz by som mohol uchopiť alebo in, byť inšpirovaný touto vetou a povedať, že prehlásenie rady by sa malo zobraziť v ozajstné, v ozajstných reálnych krokoch a na to potrebujeme znova potrebné financovanie. Takže ja dúfam, že tiež samotná rada povie, že návrh komisie je dobrým pracovným základom, ale my potrebujeme zajsť ešte ďalej, aby sme mohli rešpektovať tie záväzky, ktoré máme voči občanom. Ďakujem pekne za tieto veľmi sľubné návrhy. Máme pred sebou krásny deň, ako vidím, hovorí pán predseda. Ešte sa nachádzame v období, ktoré by nás mohlo naplniť eufóriou a spokojnosťou, vzhľadom na to, že je to veľmi ťažké. Pán Maragal má slovo. Merci, prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Potom, ako som si vypočul pána Fernandesa, tak je to pre mňa veľká motivácia, aby sme išli ešte troška ďalej, samozrejme. Pretože ak nie, tak uh, neviem. No proste treba sa do toho pustiť. Uvidíme. E, mne sa zdá, že to, čo nám práve vysvetlil pán Olbrich a pani Tomás, je jasné, rozumné a zdá sa mi, že to súvisí s tým, čo sme povedali včera na schôdzi koordinátorov. Len ma napadá jedna vec, ktorú by som chcel dodať, a to spoločné rozhodnutie ohľadom revidovania 2016-2017. To je fajn. A, i, Logickejšie však by bolo to, podľa mňa, aby sme mali jasnejšie stanovený, aký je ten rámec a na základe toho by sme mohli diskutovať o tom, že čo s tým, čo urobíme s dopadom 2016, aké stanovíme pravidla na rok 2017 a tak ďalej. V každom prípade je lepšie, že nie len, že budeme sa venovať revidovaniu rozpočtu, lebo to je to najhoršie. Ale Myslím, že by sme sa mali dohodnúť, že či toto všeobecné rokovanie nebude trošku nebezpečné, pretože v podstate budeme musieť hrať o všetko v jednej jedinej hre. Ak sa nám to podarí, ak to vydržíme ako parlament, ak to zvládneme, tak dobre. Ak nie, tak čo? Bude to ešte horšie ako to, čo bolo na začiatku. Preto absolútne súhlasím s tom, čo povedal pán Olbrich, pani Tomás, pán Fernández. Momentálne sme v júli, nie v oktobri. A nemôžeme prežiť august, pokiaľ e, ak to neschválime. To je obraz. Čiže potrebujeme určitý kompromis pre, všetké, pre všetky skupiny, aby sme e, v tejto oblasti sa spoločne rozhodli. Potrebujeme formálne rozhodnutie. Komisia už splnila svoje slovo, revidovala, ale není to to, čo sme potrebovali my, ani to, čo potrebuje Európa. V každom prípade tento, toto splnenie sľubu komisie je len to, čo komisia už povedala v roku 2013. Keby tam boli kompromisy ohľadom revidovania schválené, tak eh, by to bolo dostatočné. V podstate bolo, bolo by bývalo stačilo splniť tú dohodu. Uvedome si, že ako keby sme sa znova vrátili do júla vo všetkých oblastiach. Takisto pán s absolútne s vami súhlasím, 1A, 1B, 3 a 4. Nárast eh, kohezie Európa vo vnútorných záležitostiach, v vonkajších záležitostiach a tak ďalej. Tu sme naše povinnosti nesplnili, takže musíme sa ešte viacej brániť a bojovať za nárast eh, finančných prostriedkov vo všetkých týchto kapitolách rozpočtu. Eh, je dobré, aby sme sa venovali tiež eh, cieľu 2020, 2020 Erasmus, Cosmes a všetky tie ďalšie iniciatívy, ale v podstate ide o viac menej len kozmetické úpravy, pretože sme nepristúpili k ozajstnému revidovaniu BFR, pretože na druhej strane sme mali škrty v ďalších eh, kapitolách, napríklad politika rozvoja a tak ďalej. Myslím si, že toto všetko by sme mali zohľadniť. V každom prípade všetky tie kritéria flexibility a tak ďalej, s čím súhlasíme, to je veľmi dôležité, hlavne keď hovoríme o, o rezervu na naliehavé situácie. Toto všetko však nie je ozajstná ozajstné revidovanie VFR. Vôbec to nesúhlasí s tým konceptom, ktorý sme si dali. Takisto súhlasím s tým, aby sa vytvorila e, kríza, e, či rezerva pre krízové situácie a tak ďalej. A aby sme naozaj zodpovedne k tomu pristúpili, ako to povedal aj pán Fernández, je potrebné mať e, ďalšie miliardy na ďalšie iniciatívy a toto však je strašne málo. Ak chceme presadiť ozajstnú efektívnu politiku, je to málo. A pokiaľ ide o, o situáciu po 2020, e, po takisto aj e, FC, Wi-Fi pre všetkých a tak ďalej, toto je málo dôvery, dôveryhodné. A je nemožné si myslieť, že čo toto vlastne e, sa bude dať realizovať, napríklad Wi-Fi pre všetkých. Takisto aj to, čo som už viackrát hovoril, Grand Stolovans, Diskutujeme už o tom vážne, avšak e, nevytraťme sa takými zadnými dvierkami. Nemôžeme pasívne toto akceptovať ako parlament, pretože nám sa zdá, že ako keby sme e, denaturalizovali tento viacročný finančný rámec a zbavovali ho tých, tých ozajstných kapitol, tej ozajstnej diskusie. Myslím si, že otázka, ktorú by sme si mali položiť, že či tento rozpočet s týmto viacročným finančným rámcom k čomu prispieje, či prispieje k tomu, aby sme znížili, eh, dajme tomu nezamestnanosť, či je to pridaná hodnota, aby sme pomohli rastu alebo nie. A teraz eh, vzhľadom na tento návrh, mne sa zdá zatiaľ, že nie. Tento rozpočet prispieje trošku zmierniť eh, dopady v našich a niektorých ďalších krajinách? Nie. Je tento rozpočet eh, dostatočný preto, aby sme bojovali proti utečeneckej kríze a takisto aj proti vnútorným migračným tokom v rámci EÚ? Takisto nie je dostatočný. A najhoršie, že je tento rozpočet vôbec schopný eh, zohrať eh, dôležitú úlohu v pre Európu na svetovej úrovni a takisto aj venovať sa takým dôležitým témam, ako sú utečenci a obrana hraníc? No, samozrejme, odpoveď je, že nie. Mali by sme teda trvať eh, na tom našom duchu myslenia, ktorý tu vládol v júli a mali by sme viacej bojovať eh, proti tomu, čo nám tu teraz eh, predkladajú, aby sa nám podarilo vyhrať. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz má slovo pán Kormel. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. Ja sa chcem veľmi srdečne poďakovať za prácu našich spravodajcov a my sme v našej e, frakcii skutočne e, si vedomi toho, že budeme musieť naozaj vyvodiť úplne iné e, závery. Chcel by som veľmi stručne v podstate o tomto reflektovať, o čo vlastne ide. V prvom rade ide o otázku týkajúca toho, že ako vlastne my fungujeme ako Európska únia spoločne, to znamená tri inštitúcie, ale aj členské štáty EÚ. Skutočne by som nechcel Eh, to deliť na eh, krajiny, ktoré sú netto platcami a netto príjemcami a tak ďalej. A preto som niekedy prekvapený, keď eh, sa vlastne tvárime tak, ako že je to vlastne naše právo požadovať viac peňazí. Ale ja si naozaj myslím, že by sme mali byť reálni a uvedomiť si, že čo vlastne chcú členské štáty a čo chcú naši občania. A v tomto roku sme naozaj zažili dramatické zmeny. V lete sme zažili Brexit, s ktorým nikto nerátal, ani ja som s tým nerátal, pretože ja som, ehm, by som bol naozaj stavil relatívne veľmi veľké množstvo peňazí na to, že k tomuto nepríde, ale sa to stalo a e, je to vlastne beh týchto európskych inštitúcií a jednoducho občania nechcú stále viac a viac programov. Sme zjednotení v tom, že pokiaľ ide o Ehm, nezamestnanosť v Európe. Musíme proti nej bojovať, hlavne proti nezamestnanosti mladých ľudí. A práve z toho dôvodu je potrebné počítať s peniazmi, pokiaľ ide o množstvo takýchto programov, ktoré by podporovali mladých ľudí. Ale môžeme to robiť lepšie na európskej úrovni, alebo to môžu robiť aspoň tak dobre, možno, že v niektorých prípadoch aj oveľa lepšie robiť priamo eh, členské štáty v svojej vlastnej režii pretože my nemôžeme hovoriť tu v Bruseli, že vlastne e, jednotnými predpismi môžeme jednoducho vyriešiť jedno, jed, rovnaké problémy. A naozaj by sme nemali si myslieť, že môžeme vymyslieť nejaký centrálny predpis, ktorý bude potom skutočne platiť na všetkých 28 e, krajín. Naozaj si myslím, a pokiaľ ide o moju e, politickú e, stranu, my sme presvedčení, že by sme mali naozaj odbyrokratizovať Európsku úniu. To znamená, že by sme sa mali vlastne obmedziť na tie najdôležitejšie body a na to potom e, naozaj vynakladať peniaze. Ja si naozaj myslím, že potom by sme mohli serióznym spôsobom e, sa uchádzať aj o viac peňazí, pretože keď naozaj ukážeme občanom EÚ, že naozaj e, prinášame výsledky, ktoré by národný štát priniesť nemohol, toto od nás samozrejme aj občania očakávajú, ale keď jednoducho povieme, chceme viac peňazí, a potom sa budeme dištancovať v nadväznosti na e, to, že čo vlastne e, chcú občania, ako to vlastne vyzerá e, s masovými produktmi a tak ďalej. Naozaj by sme chceli, aby sa tieto veci prepracovali, ale potom musíme uvažovať o tom, že či stanovenie cieľov na ďalších 30 alebo 40 rokov, či to je naozaj niečo, čo v podstate e, zodpovedá realite, pretože dnes máme ďaleko iné požiadavky a e, sympatizujeme vlastne e, s agrárnym sektorom, pretože zatiaľ nemáme naozaj nejak veľký hlad v Európe. Ale mali by sme uvažovať o tom, že akým spôsobom a či by sme naozaj nemali presmerovať trošku inam, iným smerom peniaze. Ďakujem vám, pani Greslik, ďakujem veľmi pekne za slovo. Naozaj um, pán Olbricht, o, tom, Olbricht, o čom hovoril, to bolo veľmi zaujímavé, ale ja si naozaj myslím, že by bolo zlepšenie a transparentnosti oveľa dôležitejšie a pokiaľ ide o ten viacročný uh, prehľad v nadväznosti na finančné nástroje, čo sa s nimi bude diať a aké príspevky vlastne tam zostanú. Naozaj vidíme, že e, veľmi dlho, tak povediac, niekedy tie e, peniaze tam e, ležia. To síce vylepšuje bilanciu bank, ale pokiaľ ide o naše pozmeňovacie návrhy. Naozaj si myslím, že by sme sa mali snažiť o to, aby sme zlepšili túto situáciu. A počuli sme, čo povedala Madame Toma. Samozrejme, že je potrebné, aby EÚ veľa robila, ale e, tieto problémy jednoducho budeme musieť v rámci MFF vyriešiť nemôžeme ústavične len žiadať peniaze, pretože e, samozrejme, že nemáme e, a v rámci EÚ kompetencie, ako bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí. Čím viac v podstate e, jednoducho budeme mať peniazy, tak to neznamená, že to budeme naozaj riešiť. V Španielsku máme obrovskú ťažkú situáciu a naozaj sú vlastne záležitosti, e, na ktoré nemáme kompetencie, pokiaľ ide o ich riešenie. A musíme si všimnúť tie najdôležitejšie veci. Naozaj by som nechcela e, byť proti tomu, aby Európska únia v podstate tvrdila, že Európska únia je v podstate zodpovedná za nezamestnanosť. Nie je to tak, pretože to sú tie jednotlivé štáty, ktoré nerobia eh, isté reformy, ktoré sú potrebné. A potom ešte ďalšia záležitosť, pokiaľ ide o MFF pretože to je otázka Brexitu, pretože základná otázka znie, ako vlastne budeme eh, zaobchádzať s našim spoločným majetkom? Toto je teoretická otázka, ale to je tá prvá otázka, ktorú si musíme položiť, pretože ako budeme s týmto vlastne e, zaobchádzať, keď nejaký člen, e, členský štát vystúpi. A toto je teoretická otázka, ktorú si naozaj položiť musíme a musíme e, na ňu zodpovedať máme e, obrovské e, záväzky, 26 e, miliard záväzkov. Je to negatívne saldo. A musíme si uvedomiť, že vlastne tým pádom našej občania vlastne tento záväzok nesú na svojich pleciach. A preto si myslím, že by sme mali túto vec riešiť. Ďakujem. Je potrebné určite sa zmieňovať o Brexite, pretože bude mať dopad na záver eh, viacročného finančného rámca. Takže mali by sme sa tam určite zmieňovať v rámci našej správy pretože to bude mať eh, určite dopad na 2018-2019 a eh, Jose Manuel, keď nám bude predstavovať ďalší svoj bod, tam bude znova otázka straty Brexitu všetky tie veci, ktoré sa týkajú výmeného kurzu Libra, Šterlingov a tak ďalej. My sme stratili dosť na tejto operácii. Pani Gardia Zabal Rubial. Ďakujem pekne, pán predseda. Už ste veľa toho povedali, čo som chcela spomenúť aj ja, pokiaľ ide o tento návrh a hlavne aký je postoj tohto parlamentu vzhľadom na viacročný finančný rámec. Samozrejme, ten návrh komisie má takúto flexibilnú stránku, to je fajn, pretože málo eh, eh, je toho tam, čo si parlament myslel, eh, že by sa malo urobiť. Je potrebné to odstraniť tie všeobecné hranice, pokiaľ ide o platobné zdroje, pokiaľ ide o naliehavé otázky a tak ďalej, táto rezerva na naliehavé situácie. Tam mám trošku pochybnosti, pretože tá myšlienka je dobrá, ale keď si zoberme commitments, tak toto môže spôsobovať problémy, a potom zase na to sa budú navalovať ďalšie, e, pretože e, kohezné fondy potom zase nebudú dobre fungovať, keď sa budeme venovať týmto naliehavým e, roz, naliehavým prostriedkam, ale myslím si, že to ide teda dobrým smerom a to, že je tam už konečne flexibilita zohľadnená. Pokiaľ ide o konkrétne čísla, Samozrejme, to ešte nie je uspokojivé. Keď sme mali eh, rokovať o Junckerovom pláne, bolo potrebné 2,2 eh, miliardy z horizontu 2020 eh, uškrtnúť a pritom ešte stále si tam 400 miliónov. Takže nepodarilo sa nám dostať k tým číslam pred plánom Junckera a ešte sme veľmi ďaleko od toho. Ale máme tu ešte ďalšie hry, ktoré sú rozohrané a kde budeme potrebovať viacej peniazy, pretože naopak fungujú veľmi dobre, ako napríklad program COSME alebo Erasmus Plus a tak ďalej. Eh, eh, pokiaľ ide o eh, Európsku záruku pre mladých, pani Gressle sa pýtala a chcem preto na to zareagovať. Nesúhlasím s tým, čo povedala. Samozrejme, je to nezamestnanosť mladých, ktorá je veľmi dôležitá. Nie je niečo, čo vytvorila Európska únia. Nie. Ale je to problém. A tam sa musíme k tomu postaviť ako Európska únia. Nie len kvôli tomu, že, že si budeme klásť otázku, že či máme v tom kompetencia alebo nie, či je to národná kompetencia, ale myslím si, že solidarita je dôležitá a to je téma, ktorá EÚ leží na srdci. Európska únia je zodpovedná za to, že mm, samozrejme nie za to, že je, sú tu bohatšie krajiny a menej bohatšie krajiny a tak ďalej. Máme tu kohezné fondy a štrukturálne fondy, ktoré by mali byť práve vyjadrené v rámci solidarity a použité No a pokiaľ ide o, tento, eh, eh, o túto európsku záruku pre mladých, tak toto by malo byť to isté. V niektorých krajinách je to naozaj strašné a eh, nezamestnanosť mladých to je problém nie len celých krajín, ale vlastne celej spoločnosti v rámci celej Európskej únie. Takže treba sa posnažiť, aby sme niečo s tým urobili. Videli sme hodnotenie komisie, bolo to pozitívne. Uh, Samozrejme, že vždy sa tam dá niečo vylepšiť, ale myslím si, že mali by sme ešte pracovať na tomto programe. Ďakujem. A ešte jeden. Jedna pripomienka, ktorá sa viacej týka rady a dúfam, že to odovzdáme. Rade, žiaľ Bohu, e, e, stále viacej a viacej vidíme, že sme mali pravdu, keď e, hovoríme vždy, že je nejaký problém, že nejaká potreba, že niečo vypichneme, že je to dôležité, že treba reagovať, keď niečo predložíme na rokovanie nejakú prioritu alebo mm, že niekde chýbajú financie. Vždy časom nám to Eh, čas nám dá zapravdu. Eh, tak, ako to bolo aj predtým, eh, keď sme chceli zaplatiť určité veci a keď hovoríme, že je potrebné mať flexibilitu, keď rokujeme o VFR a pred dvoma rokmi sme sa snažili túto flexibilitu presadiť do rozpočtu a takisto sme hovorili aj na základe tých čísel, ktoré mali byť vo VFR použité, keď sme videli, že nebude to dostatočné preto, aby sme dostali tým cieľom, ktoré sme si stanovili, tak e, žiaľ Bohu, nemali sme ten rozpočet, ktorý by nám, e, teda nemáme ten rozpočet, ktorý by nám to teraz mohol umožniť. Čiže e, čas nám vždy dá zapravdu a dúfam, že rada už konečne začne počúvať to, čo tento parlament hovorí a žiada a čo si myslí, že je dôležité, potrebné, preto aby sme mohli oveľa lepšie pracovať, pretože máme tu ešte 4 roky pred sebou a aby sme sa mohli poučiť a aby sme mohli ukázať eh, našim spoluobčanom, že to myslíme seriózne keď diskutujeme o problémoch eh, mladých, utečencov, ľudí vo všeobecnosti, tak je to vlastne aj pre nás príležitosť, aby sme pozmenili to, čo by sme mohli a čo sme chceli urobiť ešte, keď sme rokovali o VFR. Takže myslím si, že dúfam, že sa nám to teraz podarí urobiť lepšie. Ďakujem pekne. Pán Delanov. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz e, chcem vyjadriť ja potešenie, že som mohol spolupracovať na tom ako spoluspravodajca, hlavne pokiaľ ide o ten návrh e, naliehavých e, otázok. Je potrebné naozaj ísť rýchlo a silno zasiahnuť. Máme za sebou veľký pokrok, hlavne pokiaľ ide o zavedenie flexibility v rámci konkurencie. Avšak mám tu ešte otázky, pokiaľ ide o outsourcing finančných nástrojov. Myslím, že aj vy ste sa tomu venovali, leží vám to na srdci táto otázka a takisto aj opätovný nedostatok v tých navrhoch, ktoré máme predložené, častokrát hovoríme o Ačku, Bčku, jednotke, štvorke, ale ja by som chcel pripomenúť k odseku 2 vašu pozornosť, lebo je to európska politika, ktorá je najintegrovanejšia. Je to európska politika, ktorá stojí za to, aby bola podporená. Chcem vás informovať o tom, že napríklad Spojené štáty americké oveľa viacej, dvakrát toľko podporujú mm, svojich občanov dvakrát toľko ako u nás a Číňania trikrát toľko ako u nás. Takže preto si myslím, že mali by sme sa tomu venovať, pretože je to taký špecifický sektor, ktorý neustále zažíva či už sanitárne alebo mm, Eh, iné krízy alebo krízy spojené s volatilitou cien, ekologické eh, dôvody, ktoré majú dopad, aj keď pán Kolme hovorí, že samozrejme, že všetci eh, nevnímajú až tak to, čo sa v Európe robí, ale preto si hovorím, že možno, že Európska únia by mala používať svoj prebytok na humanitárne misie. Ja by som bol veľmi rád, aby sme pritiahli pozornosť eh, na linku 2 eh, a venovali sa tejto kapitole. Ďakujem pekne. Teraz odovzdám slovo pani Ody. Um, yes. Ďakujem pekne. Uh, uh, Ďakujem pekne. Naozaj ten uh, aj zmenový výmenný kurz má vplyv aj na nezamestnanosť mladých, aj v súvislosti s výsledkami referenda. A my budeme medzi prvými, ktorí za to budeme platiť, ale netušíme ešte, aký výsledok a dopady bude mať výsledok toho referenda. Ako viete, článok 50 ešte nebol aktivovaný, to znamená, vôbec ešte nezašlo vyjednávanie o Brexite. Preto by som rada, aby ste sa nestávali do opozície už vopred, čo sa týka vyjednávania a dopadov e, na rozpočet e, tých výstupov z tých vyjednávania, ktoré ešte len teda budú a povahy nášho budúceho vzťahu. Čo sa týka toho, čo hovorila Izabel aj pán Obrecht, čomu sa venovali ohľadne revízie MMF, Chcela som sa spýtať, na to, aby sme sa dostali ďalej, teda je bod ohľadne FC2 a dopady na rozpočet. S tým, že by to mohla byť vlastne len akoby iba taká predlžená ruka rozpočtu Európskeho investič- investičnej banky, namiesto toho, aby to bol samostatný, naozaj nezávislý rozpočet EÚ. Ešte nevieme vôbec, aké budú dopady e, FC a nehovorím už o tom, aké by to malo dopadať, ak by sme z toho začali robiť pôžičky, miesto toho, aby sme držali pôvodné funkcie. Merci. Ďakujem pekne. Pán Maňka má slovo. Ďakujem, pán predseda. Nom, nomi kolegov, ktorí tu podali svoj názor a e, ja si myslím, že my musíme počítať pri MMF s našimi hlavnými prioritami. A tými sú rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť. A to sa týka kohézia, to sa týka Európsky fond pre strategické investície, to sa týka Horizona ďalšie, ďalšie výborné projekty. Ak sa pamätáte, tak minulý týždeň pán Juncker e, vo svojom vystúpení v pléne povedal, že od roku 2014 sa nám podarilo v Európskej únii e, vytvoriť 2,4 milióna pracovných miest pre mladých ľudí. A to bolo aj vďaka nášmu projektu Iniciatíva pre podporu mladých ľudí. A je to všetkých naša priorita aj pána Junckerova a ja potom nechápem, prečo komisia nenavrhla v tejto oblasti žiadny záväzok ani pre rok 2016, ani pre rok 2017, keď je to naša hlavná priorita a keď je tu naozaj obrovský úspech. E, keď sa opýtate naozaj predstaviteľov e, členských krajín, tak vám povedia, že aj keď títo mladí ľudia, keď sme ich podporili na pol roka, tak 80 z nich ostalo v zamestnaní aj po ukončení tejto podpory. To znamená, je to obrovský efekt a preto stojí za to vyčleniť finančné prostriedky aj v našom rozpočte a podporiť to. Lebo z toho, čo, čo zamestnáme milióny mladých ľudí, tak je to fakticky perpetu mobile aj za, po ekonomickej stránke. Čiže čo potom podporíme a kde naše hlavné priority. A preto som taký trošku sklamaný z toho, že keď takýto projekt je taký úspešný, a my ho nedokážeme okamžite po jeho ukončení vyhodnotiť, ale vyhodnocujeme ho celý rok 2016 a my zistíme na konci októbra, aké je to fantastické, ale stratili sme dva roky. Čiže toto nemôže byť. Ak, ak máme nielen mať dobré teoretické myšlienky, ale musíme mať dobrý manažment. To znamená, to, čo prinesie obrovský efekt do našich hlavných priorít, no tak to musíme riešiť ako prvé a nie to odkladať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dobre, takže sa dostávame teraz na záver tejto výmeny názorov ohľadom návrhu nariadenia, ktoré naši spravodajca budú sa snažiť formovať, pokiaľ ide o predloženie tých veľmi dôležitých prác, ktoré viedli k revidovaniu viacročného finančného rámca. A môžeme povedať, že e, keď viacročný finančný rámec na jeseň roku 2013 bol prijatý, tak sme e, nevedeli si predstaviť, aká kríza nás čaká. Masívne utečenecké toky. A takisto ani e, dopad e, arabskej jary, ani nárast utečencov zo subsahárskej Afriky a na jar aj všetkých tých turbulencií v rámci libyského štátu. Takže toto všetko Eh, je pravda a ovplyvňuje toto, eh, že nie sme tu na to, aby sme sa snažili minúť viacej, ale ukázali skôr, že keď členské štáty žiadajú od Európskej únie to, aby sme namiesto nich eh, nejakú akciu, nejakú činnosť zabezpečili, tak musíme ukázať, že Európska únia má špecifickú pridanú hodnotu pri takých mm, efektívnych krokoch. A teraz musíme nájsť tie správne argumenty, aby sme presvedčili radu, aby sme zdôrazňovali a trvali na tom, že ten signál, ktorý berie znamienka, akákoľvek to už mohla byť krajina, je vyslaný a pochopia to všetci spolupčania, aby e, pretože ľahko sa môže povedať zo strany rady, že Európsky parlament by chcel len míňať. Nikdy nepadníme do tejto pásce. Je potrebné predkladať dobré návrhy, rady. Mali by sme spojiť naše návrhy, aby sme ukázali, že to, čo sa robí na európskej úrovni, keď rada, alebo teda členské štáty e, sa vzdajú tohto práva urobiť to, tak je oveľa lepšie, aby Európa viedla, bola lídrom a e, preto je potrebné nájsť tie správne argumenty, pretože je potrebné, aby sme hovorili Európanom a nie len rade. Je, verejná mienka toto pochopí a bude sa snažiť vykonávať tlak vyvíjať tlak na jednotlivé členské štáty, na ich vlády. A potom bude rada veľmi ostražitá, oveľa ostražitejšia, ako sa bude vyjadrovať na Margo Európskeho parlamentu. Ešte raz chcem poďakovať pani Tomas a pánovi Olbrichtovi. Pán Olbrich, ešte raz. E, pani... Chcem využiť svoj materský jazyk. E, podziękować za wszystkie e, uwagi. Chciałbym tylko przypomnieć... Ďakujem pekne. Využijem teda právo materinského jazyka a chcem vám pripomenúť, že náš návrh momentálne, teda ten z júla je tu a že je veľmi dôležité teraz všetky tie analýzy zohľadniť, ktoré sme realizovali. Avšak nejde o to, aby sme tu predložili politické stanovisko, ktoré by znamenalo zmenu za ak- cenu akékoľvek zmeny. Nie. Potrebujeme analyzovať e, tieto fakty a na základe toho skonštatovať, že tento systém je odsudený na zmenu, na revidovanie, pretože ak tak neurobíme, podľa mojich e, skúseností a na základe e, výsledku Brexitu, tento systém nebude fungovať nikdy bez prekážok. Eh, čiže nejde o to, aby sme eh, len tak svojvoľne sa rozhodovali, pretože Európsky parlament chce mať eh, tú silnú pozíciu v rámci rozpočtu. Nie, chceme urobiť niečo preto, aby to vplávalo do dobrého prístavu. A po druhé, paralelná otázka. Pokiaľ ide správne využívanie finančných prostriedkov, je potrebné, aby bolo doprevádzané zjednodušením do hĺbky, ktoré by neznamenalo, že budeme len tak presúvať finančné položky, teda financie z jednej položky do druhej, pretože zjednodušenie je v niečom úplne inom. E, komisia navrhuje, aby sme ukončili túto prácu do júna 2017, od teraz do júna. Od teraz do decembra 2017 by mal byť ukončený nový návrh vzhľadom na ďalšie finančné vyhliadky. Takže sú to naozaj veľké výzvy. A ďalej, pokiaľ ide o nariadenie, stanovuje sa tu, že revidovanie musí sa týkať priorit. Čiže teraz už potrebné je ukázať, že teda situácia sa zmenila, že priority sme zmenili, že máme pred sebou ďalšie výzvy, je potrebné im čeliť. Máme tu otázku utečeneckej krízy, ale takisto aj e, otázku Brexitu. Takže Opätovne by sme mali sa venovať, e, aké rozhodnutie príjmeme. A tiež si myslím, že to stanovisko, ktoré tu odprezentovali kolegovia z nášho výboru, nám ešte podporuje alebo schváľuje alebo posilňuje to naše rozhodnutie, to, čo povedal kolega Kornel v tomto mechanizme, kde najprv musíme sa snažiť eliminovať byrokraciu, zlepšiť eh, byrokratické fungovanie, aby sme mali silný argument, že potrebujeme viacej financií. Teoreticky s tým eh, súhlasím, avšak prakticky to môže skomplikovať veľa vecí. Môže to Môže sa stať, že to bude príliš neskoro, keď budeme žiadať ďalšie financie až potom, ako zrealizujeme to zjednodušenie. Avšak súhlasím s vami, že nemôžeme nič urobiť bez toho, aby sme nezlepšili kvalitu vynakladania prostriedkov. V marci e, tohto roku sme navrhovali, aby prebytky zostali v rozpočte. Vieme, že ide o nemožnú misiu Mission Impossible, ale e, e, máme, tu máme konkrétne príklady pred nami, ako by sa to mohlo využiť. Máme 7 miliard eur, ktoré už boli uh, e, zadržené v rámci rozpočtu a budú vrátené do členských štátov. Keby to tak neplatilo, uh, tak by to bolo oveľa lepšie, pretože nechceme viacej uh, prostriedkov, ale chceli by sme lepšie použiť tieto fondy, tieto prostriedky. Eh, členské štáty musia pochopiť na základe tohto argumentu, že nechceme viacej prostriedkov, ale chceme ich lepšie využívať. A určite nám čas dá zapravdu, že to myslíme flexibilne. Ďakujem pekne. Neviem, či pani Tomás chce k tomu ešte niečo pridať. Ďakujem pekne, pán eh, predseda. Eh, chcela by som presvedčiť väčšinu e, kolegov, a možno, že to nie je potrebné, lebo väčšina možno, že je už o tom presvedčená, že nie sme tu na to, aby sme žiadali viacej peňazí, pre koho, na čo a tak ďalej, e, pretože 90% tých peňazí sa vracia naspäť do členských štátov, takže to nie je otázka, aby sme pýtali viac. Ale myslím, že pán Fernández to už riadne povedal. Potrebujeme len byť realistami. Samozrejme, že každý z nás má určitú politickú príslušnosť, ktorá je viac menej uh, viac či menej proeurópsky alebo pronárodne orientovaná. Avšak eh, myslím si, že potrebujeme ukázať, že je to uh, rozumné. Pán predseda to myslím povedal, že nie je to parlament, ktorý na každom samite hlása, že potrebujeme nové um, európske opatrenia. Je to väčšinou rada, ktorá tak robí. Uh, Takže my si myslíme a konštatujeme e, s čo najväčšou objektívnosťou, že je tu veľký rozkol, veľký prepad medzi týmito politickými vyhláseniami a tými prostriedkami, ktoré sú potom implementované a použiteľné. A toto je veľmi vážne pre demokraciu a takisto aj pre politiku, pretože na, na základe ak na základe tohto konáme, tak potom to nemôže byť dôveryhodné, pretože všetky tie veľké vyhlásenia nakoniec nie sú pretavené do činov. Čo sa stane? No potom sa diskreditujeme celú našu demokraciu tým ohrozíme. Takže chcem povedať, že toto je to hlavné, čo môže mať dopad. Nehovorím, že každý eh, samozrejme má tie svoje, túto svoju politickú príslušnosť, eh, ale minimum realizmu medzi nami podľa mňa vládne a mal by vládnuť, aby sme tieto veci videli demokraticky jasne, politicky a zodpovedne. Ja za seba by som povedala a myslím si, že sme dokonca veľmi milí v rámci tohto e, uznesenia, e, že e, myslím, že naozaj sme veľmi rozumní, rozumní pokiaľ ide o tú štruktúru ako by som to povedala, aby som nebola nepríjemná, tej demagogie, ktorú počujeme zo strany rady, summit po samite a stretnutie po stretnutí. Chcela som povedať len toľko, že my sa snažíme skonkretizovať politické úsmernenia, ktoré e, nie sú nami vybrané. E, pretože ak máme napríklad iniciatívu pre nezamestnanosť mladých alebo pre poľnohospodárov a tak ďalej, my nepredkladáme na pôdu rady pre poľnohospodárov, ktorí kladú takéto výhľadky, a e, potom je to e, väčšinovo odhlasované a potom je však potrebné získať aj prostriedky preto, aby sa to realizovalo. To sa snažíme stále vysvetliť, čo s najväčším možným uh, pod najväčším možným kepienkom nestrannosti. Ďakujem pekne. Tým sme uzavreli túto diskusiu, hovorí pán predseda. Myslím, že všetci cítime, že sme možno e, tu na záver určitého cyklu snažíme sa e, k rozpočtu povedať toľko, že v podstate nie sú na to prostriedky, aby sme mohli realizovať. A tento problém je inštitucionálneho rázu pretože máme tu určitý politický projekt a niekedy máme taký dojem, že niektorí členovia rady, ak nie všetci členovia rady, kvôli ich politickým výhliadkam a kvôli ďalším voľbám, ktoré ich čakajú a tak ďalej, tak veľmi ťažko sa vedia do, do toho času a do tých uh, uh, časových výhliadok nejak cítiť. To, čo povedala pani uh, e, Tomas, to je vlastne ten, ten uh, veľký, tá veľká priepas medzi commitments a payments, čiže platbami ja sa venujem platbám, pretože to sa objavuje v rozpočte, v každoročnom rozpočte a to je moja práca. Avšak neustále táto priepas narastá. Ako to povedal aj pán Olbricht, pokiaľ ide o legislatívu, eh, naozaj je to veľká téma a mali by sme aj eh, našim kolegom, eh, spoluposlancom, európskym poslancom čo, aby išli do terénu medzi ľudí, aby sa rozprávali s nimi, že čo potrebujete, a čo je to, e, čo vás najviac ťaží a ne, nevypracovať na základe toho 50 e, stránové doklady, e, pretože to trvá strašne veľa času. Jedného dňa minula som sa stretol s výskumníkmi, ktorí mi povedali, že teraz sa vytvorili nové také Eh, kabinety, eh, nové výskumné centra, ktoré eh, dokonca, nie výskumné centra, pardon, také lobistické kabinety, ktoré povedia, že viete čo, pozrite sa, my vám môžeme vypracovať projekt a potom sa budeme snažiť ho prelobovať v komisii. Vidíte, že Európska únia sa už dostáva do takých výšok, ktoré už sú skoro nepochopiteľné a mali by sme to ukončiť. Takže je potrebné pri tomto vytváraní nových noriem, ktoré sa prekrývajú a tak ďalej, snažiť debikrokratizovať eh, Európu. Pani Gresla, ktorá eh, častokrát eh, je toho prítomná, tak určite potvrdí, potrebujeme oveľa menej kontroly ako aj hodnotenie výsledkov nielen na základe formálnych eh, aspektov, pretože budeme dookola eh, hovoriť eh, o projekte a, neposa- a bez toho, aby sme sa zamerali na podstatné veci, ale stále budeme vypichávať len nedostatky, namiesto toho, aby sme sa venovali tomu, čo je najdôležitejšie. Ak by sme tu mali zastupcu komisie. Možno, že ten by nám k tomu mohol niečo povedať. Pani Kalíňo, alebo neviem, pani Georgieva sa už vrátila? <laughs> to je moja zásadná otázka. Áno, pán predseda, ona sa už vrátila. 24 hodín potom, ako bolo prijaté rozhodnutie OSN. Ospravedlňuje sa, že nemohla prísť, dnes naozaj nemohla sa zúčastniť, ale veľmi rada by bola bývala prišla. Ale chcem povedať, odkažte je, že e, vynikajúco vystupovala. Ale teraz má toho veľa ale určite bude prítomná pri ďalších diskusiách a bude zblízka sledovať vašu diskusiu. Veľmi stručne tri pripomienky, keďže sledujem túto diskusiu, ktorá je veľmi dôležitá, zaujímavá. Najprv by som chcel poďakovať uh, prác uh, Výboru pre rozpočet Európskeho parlamentu, pretože veľmi dobre spravodajcovia pracovali eh, za výbornú spoluprácu s Európskou komisiou. Nevždy máme eh, príležitosť dostať takéto komplimenty. Veľmi chceme za ne poďakovať, pretože sme pracovali veľa na týmto tamto ambicioznom e, projekte, ktorý by bol aj dôveryhodný a ako aj väčšina zastupcov parlament, Európskeho parlamentu som chcela e, vypichnúť e, tie prvky, ktoré ste spomenuli. Vy ste veľmi dobre pochopili tie zásadné fakty, ktoré sme sa snažili predložiť. Druhá pripomienka, chcela som vám len povedať, že uh, máme zámer predložiť e, list k e, revidovaniu rozpočtu za rok 2017 ohľadom na e, situáciu. V nasledujúcich týždňoch sa budeme snažiť vám ho zaslať. A po tretie som chcela len vyjasniť, pretože pani Tomas povedala, že komisia nebola explicitná, pokiaľ ide o zaobchádzanie s tými špecifickými nástrojmi, či tieto platby sú mimo alebo v rámci Eh, tých eh, eh, cenových hraníc, chcela som vám povedať, že naše predpoklady na 2007 Meeting Forecast, ktoré sme predložili preto, aby sme vytvorili rámec pre revidovanie viacročného finančného rámca, sa opiera o E, to zváženie, že e, platby e, pre tieto špecifické situácie sú mimo. Povedali sme to jasne rade, že naše legislatívne návrhy môžu byť predkladané v rámci viazočného finančného rámca bez toho, že by sa pozmenili tie limitné hodnoty, ktoré boli schválené v roku 2013. Takže Eh, budeme čakať na vyjadrenie parlamentu a dúfam, že budeme mať príležitosť eh, ešte pred koncom roka dospieť v dohode, pretože to je cieľ komisie. Ďakujem. Merci, Ďakujem pekne, pani Kalvino. Chcem sa spýtať, že či to nie je tá najväčšia výzva týchto rokovaní rozhodnúť to, čo vlastne e, bol konfliktom medzi parlamentom a komisiou, že tieto špecifické nástroje boli nad tými e, hranicami, nad tými limitnými hodnotami. Možno, že to je troška pokrytecké povedať to takto a myslím si, že najväčšou výzvou možno bude to, ak sa nám podarí dosiahnuť, že e, na pôde rady, že to tak je. Bonne chance, hein Non, mais il faut quand même qu'on ait... Parce que ça, c'est compréhensible. A to je naozaj niečo, čo všeobecne verejnosť by mala pochopiť. Pretože keď e, žiadate o peniaze a rada povie áno, ale e, vlastne zistíte, že to vlastne prekročilo strop. Každopádne, tešíme sa na vašu e, správu pán Albrecht a pani Tomas. Veľmi pekne vám ďakujeme a gratulujeme vám. Takže prešli by sme teraz e, k opravnému rozpočtu číslo 4. Nadväznosti na všeobecný rozpočet na rok 2016. Takže to sú veci, o ktorých sme sa bavili už aj predtým. Mohli by sme samozrejme eh, hovoriť eh, o tomto eh, veľmi dlho, ak by samozrejme pán Fernández súhlasil s tým v nadväznosti na tie zdroje, ktoré dostal, sme dostali minulý piatok. A museli by sme si samozrejme objasniť aj toto rozhodnutie týkajúce sa takýchto zdrojov, pretože už minulý rok vlastne prišlo k takémuto rozhodnutiu, takže v zásade sa to týkalo Veľkej Británie. Čo by sme mali čakať? Mali by sme čakať uh, zmeny, pokiaľ ide o tieto koncové uh, uh, finančné zdroje týkajúce sa každých dvoch rokov. Dám vám slovo, pán Fernández, pretože vy ste všeobecným spravodajcom, pokiaľ ide o všeobecný rozpočet na rok 2016. Pokiaľ ide o um, tento opravný rozpočet, to je vlastne um, nesúlad, pretože tam ide o 7 miliard eur uh, v nadväznosti na koheznú politiku, hlavne primárne ide tam o koheznú politiku. Toto sú peniaze, ktoré boli slúbené, ktoré teraz vlastne uh, sa vracajú späť členským štátom do ich pokladní. A ak by som to mal prepojiť na všetko to, čo som hovoril predtým, to znamená isté záväzky v nadväznosti na biznis, v nadväznosti na mladých ľudí, na vzdelávanie, na profesionálne vzdelávanie, na miestne a uh, miestne uh, orgány, samozprávy, uh, udržateľný rozvoj a tak ďalej. Nič z tohoto vlastne uh, nebolo, tak povediať, zrealizované. Hovoríme o 28 členských štátoch, hovoríme o 270 regiónoch, 7 miliard eur z koheznej politiky, ktoré potečú naspäť do členských štátov členské štáty by mali byť naozaj smutné, pokiaľ ide o túto situáciu, ale vlastne sú šťastní, pretože to, to znamená, že budú mať viac peniazy k dispozícii. Ale to sú peniaze, ktoré boli e, vlastne istým záväzkom a členské štáty budú musieť znovu vlastne tieto peniaze vyčleniť na takéto platby. A tým sa dostávam k ďalšiemu bodu. Tá byrokracia, s ktorou musíme e, s ktorou máme dočinenia, to je naozaj niečo. Prečo sa vlastne nevyužilo týchto 17 miliard eur v rámci koheznej politiky? a kvôli tým úlohám, e, ktoré zohrávajú jednotlivé inštitúcie, respektíve úlohám, ktoré zohrávajú členské štáty, ktoré samozrejme nie sú ľahkými úlohami. Samozrejme, že aj komisia v tom nesie e, patričnú zodpovednosť za toto a aj parlament, ale v konečnom dôsledku je to hlavne rada a členské štáty, ktoré sú za toto zodpovedné. Takmer polovica um, manažerských orgánov zatiaľ ešte nebola vlastne um, označená, nebola vymenovaná, tak povediať. Je to teritoriálna kohézia, je to rozvoj a tak ďalej v Európskej únii. A toto mi vlastne dokazuje ešte niečo iné. Aby sme zabezpečili, že Európska únia je skutočne vieryhodná, že ju naozaj vážne berieme, musíme skutočne sa postarať o to, že záväzky budú plnené. A to znamená, že je potrebné prikročiť e, k revízii e, MFF. Potrebujeme menej byrokracie. Musíme byť ďaleko rýchlejší, pokiaľ ide o e, samotné túžby členských štátov a plnenie proste týchto túžob. To znamená, že nemôžeme len jednoducho plniť to, čo slúbime, ale hlavne pokiaľ ide o koheznú politiku, tam sme to znížili eh, radikálne. A ja si naozaj myslím, že, budem, že skončíme tým, že v nasledujúcich rokoch budeme mať veľmi vážne ťažkosti, pokiaľ ide o platby, pretože toto sú peniaze, ktoré boli viazané, ktoré sa vracajú naspäť členským štátom, ale tieto oprávnenia naďalej eh, dostávame na čerpanie týchto zdrojov. To znamená, že musíme vlastne platiť za eh, tieto uh, veci a vo všeobecnosti v regiónoch sú veľké očakávania v nadväznosti na uh, tieto veci. A toto sú vážne obavy a tieto obavy som predložil aj Európskej komisii. Zdá sa mi, že je to istým spôsobom uh, už dopredu vlastne uh, financovanie Junckerovho plánu. Áno, máme tam samozrejme aj isté tú extens, Ziur, isté rozšírenie, ale naozaj sa ešte patrične nerozhodlo, pokiaľ ide o FC a potrebujeme tieto peniaze 7,9 miliardy. Prečo? Preto, že v roku 2016 tá myšlienka bola v podstate taká, tá predstava bola taká, že peniaze nebudú potrebné, nevyhnutné, pretože tieto súhlasy budú len na ceste a okrem toho, že príde aj k odsúhlaseniu rozšírenia. Ale pokiaľ ide o okruh 3, tam prišlo k nárastu v nadväznosti na bezpečnostné otázky, migráciu, otázky utečencov. Ide tam o 250 miliard 250 miliónov záväzkov a e, tie platby. Naozaj to si myslíme, že to bude dostatočné, že to bude stačiť. A je tam ešte samozrejme aj niekoľko bodov, ktoré nie sú celkom jasné. Vždy sme hovorili o korekciách, ktoré sú potrebné v nadväznosti na Spojené kráľovstvo v rokoch 2015, v rokoch, ale sú samozrejme aj iné eh, rabaty, ktoré sa vyplácajú. A tieto niekedy si nikto nevšíma. Napríklad 25-percentná redukcia, ktorá nám vlastne umožňuje sa tomuto prispôsobovať. Toto sú člen, niektoré členské štáty, ako je Rakúsko, Švedsko, Holandsko. v zásade sú to rabaty, ktoré sa platia týmto e, štátom, ale nie sú označené ako rabaty. A takisto DAB, pokiaľ je o 1,3 miliardy e, pokút. A toto by v zásade malo istým spôsobom vyrovnať ten kolaps e, v nadväznosti na um, Libru uh, po uh, Brexite. Takže takýmto spôsobom sa tržíme vyrovnávať, ale je ešte niekoľko ďalších bodov, ktoré by som chcel predložiť komisii. V tomto opravnom rozpočte 4 máme e, istú realizáciu umožnenú, ale len 10 z tých 170 miest e, sme dali vlastne k dispozícii, pokiaľ ide o utenčencov. Ako budú tieto e, viazané rozpočtové prostriedky vlastne oprávnené, ako sa bude vlastne um, dávať súhlas tomuto a ako sa to bude využívať na relokáciu utečencov. A ešte ďalší bod samozrejme je tam, ale teraz vlastne um, sa dostávam uh, k DAB 5 a chcel by som naozaj vyhovieť uh, žiadosti pánu pre, pána predsedu e, potrebné je naozaj uh, odsúhlasiť vlastne uh, všetky tieto veci, pretože je to obrovský zmetočné. Zmetočné je to, pokiaľ ide o naše zdroje, pokiaľ ide o rabaty z rabatov a tak ďalej toho, tam, toho sú tam celé proste kopy. A okrem toho potrebujeme zjednodušenie v nadväznosti na koncové e, zdroje, pretože potrebujeme naozaj rozpočet, ktorý je čitateľný a zrozumiteľný každému občanovi EÚ. Sú tam rabaty v nadväznosti na Dánsko, Švédsko, Holandsko a aj Rakúsko. Toto je e, rozhodnutie v nadväznosti na e, zdroje e, z MFF a toto si vyžaduje ratifikáciu. Členské štáty s týmto už viac menej počítajú. Členské štáty dostanú veľmi veľa peňazí, a niektoré iné členské štáty budú musieť zase uh, takéto finančné zdroje uh, zaobstarať. Ale my hovoríme, že v rozpočtových uh, záležitostiach je to vlastne niečo, čo je neutrálne. Samozrejme, že tieto príspevky členských štátov, ktoré by sa mali využívať v DAB 4, otázka znie, že či tieto príspevky si už vlastne členské štáty nejakým spôsobom zohľadňovali, či s tým počítali. Členské štáty očakávajú, že by toto malo dopad na ich rozpočtové príspevky, pokiaľ ide o rok 2016 a akým spôsobom sa vlastne na to pozerajú. Aký to bude mať dopad e, v nadväznosti na rok 2016, pokiaľ ide o ich e, financie. A ja by som naozaj chcel dostať informácie v nadväznosti na e, korekcie, pretože tieto rozpočtové prognózy pre členské štáty pre rok 2016 sa budú realizovať v roku 2016 alebo sa plánujú na rok 2017, pretože samozrejme, že tam budú isté omeškania. Ten proces ratifikácie, ten samozrejme e, zatiaľ e, neprebehol, ale do akej miery je vlastne predvídateľná táto celá situácia. V konečnom dôsledku e, pokiaľ ide o opravný rozpočet číslo 5, je rada k tomuto pripravená? To znamená, že rada bude musieť byť pripravená a bude musieť byť ochotná rokovať v nadväznosti na e, viacročný finančný rámec, pretože znovu vlastne ukázali, práve pokiaľ ide o tieto návrhy e, opravných rozpočtov, sa preukázalo, že vlastne potrebujeme naozaj veľmi e, rýchlu núdzovú revíziu MFF a či tam je vlastne dobrá vôľa zo strany rady, pokiaľ ide o to, aby sme dosiahli nejaký pokrok v nadväznosti na tieto opravné rozpočty. Chcú dosiahnuť istý pokrok, e, pokiaľ ide o rokovania. A e, ak e, je naozaj nutný istý postup, sú ochotní k tomuto postupu e, pristúpiť alebo ho odsúhlasiť, budú musieť naozaj ukázať, že e, sa e, snažia a že naozaj je potrebné sa angažovať v rámci rokovaní týkajúcich sa viacročného finančného rámca. Ďakujeme veľmi pekne, pán Fernández. Teraz by sme mohli poprosiť pani Kalvino, aby odpovedala na túto pripomienku, ktorú nám náš hlavný spravodajca položil. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Naozaj nepôjdem do detajlov, pokiaľ ide o všetky tieto veci, pretože e, ako veľmi dobre viete, e, tam ide o opravný rozpočet 4. Jedno je normálna vec, globálny transfer, ktorý robíme vlastne každý rok v, e, približne v tomto období, pretože vidíme vlastne, že sú isté platby, ktoré nebudú využité. Snažíme sa to istým spôsobom vlastne využiť tam, kde to je potrebné a tu sme podporovali nieka, isté programy, programy pod okruhom 1A, po okruhom 3 a tak ďalej. Takže nepôjdem do týchto detajlov, pretože ja si naozaj myslím, že toto sú veci, ktoré sú známe parlamentu, ale potom je tam ešte ďalší veľmi veľký prvok a ten má dočinenia s redukciou, znížením celkového rozpočtu, hlavne v nadväznosti na zameškanie, pokiaľ ide o 1B, okruhu 1B, to znamená štrukturálne fondy. A na toto sa pýtal pán Fernández, toto má skutočne dočinenia e, približne so znížením 7,3 o 7,3 e, miliardy, hlavne pokiaľ ide o e, okruh 1B. Samozrejme, že sú aj nejaké menšie zníženia v ďalších oblastiach, ale samozrejme, že ste vy poukázali na byrokraciu, ktorá tu existuje, ale ja by som chcela vlastne položiť na stôl tie informácie, ktoré máme, pokiaľ ide o to, prečo vlastne prišlo k týmto omeškaniam. V prvom rade by sme nemali eh, klamať sami seba, pretože tá zmena z N eh, plus 2 eh, na N plus 3, to, si znamená, to znamená vlastne zníženie disciplíny a urgentnosť realizácie. To znamená, že toto by nás malo istým spôsobom vlastne prenasledovať, pokiaľ ide o celé MFF a to je prvok, ktorý by sme nemali ignorovať. V súčasnom MFF je množstvo pod, pod istým spôsobom podmienenosti, sú tam isté špecifické podmienenosti, ktoré, eh, ktorých cieľom je to, aby sa zabezpečilo, že členské štáty budú mať um, už proste patričné administratívne systémy ešte predtým vlastne, E, na mieste, ako sa začnú e, samotné tieto finančné prostriedky míňať. A ja som presvedčená, že do konca tohto roku toto splnenie e, podmienok naozaj bude zrealizované zo strany členských štátov. Toto by sme nemali e, samozrejme nejakým spôsobom ignorovať a istým spôsobom to vlastne posilňuje toho ducha MFF ale uh, boli tu isté uh, omeškania, aj pokiaľ išlo o prijatie programov. Pán Fernández o tom hovoril. Okrem toho, členské štáty sa veľmi zameriavali na implementáciu programov 2007 až 2013. My sme ich samozrejme z komisie veľmi podporovali, pretože sme sa snažili o zmaximalizovanie absorpčnej schopnosti toho predchádzajúceho obdobia. Toto sa samozrejme e, týka aj disciplíny, pokiaľ ide o N plus 3 a samozrejme je tu aj potreba zjednodušiť pravidlá. V, tejto, v tomto ohľade komisia predložila veľmi ambiciózny e, návrh. Je tam niekoľko proste e, legislatívnych zmien, ale nechcela by som byť príliš Nechcela by som to príliš jednodušovať, pretože toto nie je vlastne jediný dôvod, prečo neboli tieto programy plnené tak, ako sa s tým pred... a spočítalo, ako sa predpokladalo. Samozrejme, že to znamená, že vlastne ide o značné zníženie, pokiaľ ide o štrukturálne fondy, čo sme navrhli. Chceme využiť túto možnosť a chceme vlastne veľmi dôležitým spôsobom posilniť tieto veci. A teraz sa vraciam vlastne k tej záväzkovej strany, po, nie pokiaľ ide uh, tento opravný rozpočet 4. Musí sa zvýšiť e, počet takýchto viazaných rozpočtových prostriedkov, hlavne pokiaľ ide o okruh 3 e, to znamená e, utečenci a e, kríza v nadväznosti e, na migráciu. 15 miliónov a 10 miliónov, tam je vlastne tá núdzová podpora v rámci únia. Pán Fernández v tejto súvislosti položil otázku, je dostatočných týchto 10 miliónov? My si myslíme, že je to dostatočný suma, pretože cieľom tohto posilnenia je pripraviť e, na zimu tieto e, tábory pre utečencov, ktoré sú v Grécku a e, hovorí sa, že to bude dostatočné. A samozrejme, že my pripravujeme aj nejaké ďalšie možné zdroje financovania v prípade, ak by to nebolo dostatočné. Ale preto sme vlastne navrhli práve tieto sumy, pretože nám tvrdia, že je to dosť ale ak samozrejme by ste chceli nejaké ďalšie detailné informácie a implementáciu AMIF, to bola jedna z vašich otázok, môže vám na to môj kolega zodpovedať. Snažíme sa samozrejme hlavne byť pripravení na to, že budeme reagovať na tie potreby, ktoré vidíme, že sa vynárajú na horizonte a hlavne tam je vlastne žiadosť zo strany Bulharska, ktorá ešte nie je doriešená bude to musieť v podstate e, e, sa opierať o finančné prostriedky určené na relokáciu. Tým, že sa vlastne celkom flexibilit, e, nástroj na flexibilitu mobilizoval, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2016, chceme vlastne, aby sa to absolútne vlastne Eh, dávala do súladu s okruhom 5, pretože tam eh, samozrejme by sme chceli mať aj nejaký manévrovací priestor. Pán Fernández eh, sa pýtal na isté možnosti a platenia dopredu, pokiaľ ide o, o FSI. My sme videli samozrejme, že tam je možnosť z finančných instrum- e, nástrojov určených pre energetiku, že to by sa v podstate dalo istým spôsobom e, presunúť, ale nezaťažalo by to vlastne rozpočet v nasledujúcich rokoch. Dovolte mi znovu, aby som zdôraznila, toto nemá nič dočinenia s návrhom, ktorý sme dali na stôl, pokiaľ ide o F s 2 O tomto sa bude e, vlastne rokovať v nasledujúcich týždňoch. Toto sú, hádam, tie najdôležitejšie prvky. Chcela by som ešte sa zmieniť o tom, že je tu aj návrh že by sa vlastne e, mal, pokiaľ ide o Frontex, e, vlastne túto Európsku agentúru, tam by sa mali e, vlastne zvýšiť isté finančné prostriedky, pretože sa zvýšil počet zamestnancov, ale toto by nemalo mať nejaký dopad na tie rozpočtové záležitosti. Takže pokiaľ ide o výdavky, toto sú tie najdôležitejšie prvky. Je tam aj pár otázok, ktoré odznelo v nadväznosti na prispôsobenia príjmu a samozrejme, že tam ide o hlavne e, DAB 5. Proces ratifikácie ukončil. Posledná krajina bola Rumunsko. Na konci septembra vlastne nám to oznámili. Takže ten ratifikačný e, proces vlastne bol ukončený a prechádza to v oktobri do inej fázy. Takže toto máme za sebou a teraz sa musíme postarať o to, v nadväznosti na prispôsobenie príjmu zo strany rôznych členských štátov. Ako veľmi dobre viete, bude to vlastne nový európsky systém verejných účtov a takisto smerom nadol je tam proste prispôsobenie v nadväznosti na tradičné zdroje, napríklad z 25% prichádza k zníženiu na 20%, pokiaľ ide o, o colné dávky a takisto ste hovorili o rábatoch a hovorili ste o komplikovanosti celého tohto systému. Mm, som, mám tu so sebou Štefana Leného a Štefana Barkača, ktorí by mohli v podstate sa k tomuto vyjadriť, pokiaľ ide o nejaké konkrétne otázky. My sme, pokiaľ ide o účty, predložili tento DAB 5 a samozrejme, že členské štáty e, sú si vedome tohto e, dopadu, dostali teraz viac informácie, bude to mať vplyv na rozpočet podľa všetkého áno. A um, vlastne tí, s ktorými sme komunikovali, tí s tým sme nepočítali, ale s čím nepočítali, to bude e, značné zníženie, pokiaľ ide o platby v nadväznosti na DAP 4, ale Samozrejme, že sú isté rozhodnutia, e, o ktorých sú si dobre vedomí. A pokiaľ ide o tieto národné účtovné systémy v nadväznosti na rozpočet, toto samozrejme budú brať do úvahy, ale pokiaľ ide o e, platby, pokiaľ ide o hotovosť, najpravdepodobnejší dopad bude najciteľnejší v januári. Takže ten plán je taký, že toto by sa mohlo prijať na novembrovej um, plenárnom zasadnutí. To je, um, tak povediac, um, takmer nulová hra, pokiaľ ide o uh, členské štáty, ale ak by sa to prijalo uh, v novembri, tak za normálnych okolností v podstate tieto výzvy na platby, tie by vlastne boli realizované v januári. Ale samozrejme, že uh, v roku na rok, e, rozpočet na rok 2016 vlastne e, berie do úvahy tieto príspevky. Takže ja som sa snažila objasniť všetky tieto veci, ktoré tu boli spomínané. A ja naozaj dúfam, e, že Európsky parlament čo najrychlejšie príjme tieto dva daby. Ďakujem pekne, pani Kalvino. Vy ste vraveli, že možno kolega ešte by k tomu niečo dodal. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vám musím vysvetliť eh, situáciu, pokiaľ ide o fondy pre azyl, migráciu a integráciu a MIF. Eh, budem sa snažiť eh, používať teda túto skratku po anglicky a prejdeme teda do angličtiny. Cool that, uh... Chcem pripomenúť, že AMIF sa vlastne skladá z troch častí. Prvý je národný program členských krajín, potom je tam vlastne núdzová pomoc a potom rôzne unijné aktivity, akcie. Tento núdzový fond sa používa na špecifické potreby, ktoré vystanú v priebehu roka a to sme počtovali v roku 2016 na 326 miliónov eur. Tieto boli plne vyčerpané, to isté sa týka tých eh, unijných akcií, na rok 2014 to bolo 43 miliónov a všetko bolo už vyčerpané zostáva vlastne to, čo sme narozpočtovali pre AMIF na viacročný finančný rámec. Takže 1 miliard, miliarda a 400 miliónov v záväzkoch v roku 2016 narozpočtované a bola tam aj rozhodnutie rady o relokácii. Podľa toho 160 tisíc ľudí, maximálne 160 tisíc ľudí, e, sa presťahuje a bude relokovaných z Grécka do Talianska. 640 miliónov, e, teda ktoré, e, finančné prostriedky, ktoré boli záväzne prislúbené a boli prislúbené členským štátom. V priebehu tohto roka asi zostávalo asi 200 miliónov ešte v tých záväzkoch a tieto boli presunuté do nového nástroja na podporu e, vnútornej internej e, humanitárnej pomoci v rámci EÚ, tak aby sme Grécku pomohli zvládať vysoké počty utečencov, ktoré tam momentálne sa nachádzajú na ich území. Na konci septembra, konkrétne 29. septembra 2016, Rada prijala rozhodnutie o tom, že dovolí členským štátom, že bude členským štátom e, umožnené využívať čas týchto finančných prostriedkov, ktoré boli pôvodne alokované na relokácie, e, na financovanie štruktúry, ktorú, veci, ktoré sa dohodli s Tureckom, ktoré umožňuje teda presťahovanie človeka, osôb, ktoré e, sa vrátia potom do Turecka, takže budú ich vlastne potom vrácať do krajiny pôvodu. Toto rozhodnutie sa týka až, na, až 54 tisíc ľudí maximálne, ktorí môžu byť týmto spôsobom znovu presťahovaní z Turecka do jednotlivých členských krajín. To znamená, že časť finančných prostriedkov, ktoré boli pôvodne alokované na tieto relako, relokácie môžu byť e, použité v rámci členských štátov na výmenu týchto osob jednak jednej a na ich teda presťahovanie. Na AMI v pôvode na relokácie bolo e, rozpočtovaných asi 200 miliónov, ktoré budú vyčerpané do konca tohoto roka a bude sa to používať na teda e, núdzovú pomoc s tým, že si tam členské štáty e, žiadajú teda tieto finančné prostriedky. V opravnom rozpočte 4 ešte je požiadavka navýšiť AMIF na 100, o 113 miliónov eur práve v záväzkoch, tak aby sa dali riešiť možné mm, požiadavky, ktoré ešte očakávame, že vyvstanú do konca roka. Pretože naozaj tie migračné toky sú veľmi nevyrovnané. Fluktuje to tam a je veľmi veľa osob, ktoré sa zvlášť z južných hraníc snažia dostať do EÚ. Tie zmeny, ktoré požadujeme v odpravnom rozpočte 4, e, si myslíme, že nám umožnia, komisia sa domnieva, že umožnia nám zvládať ešte aj všetky možné požiadavky, aj nečakané, e, ktoré môžu vystať do konca tohto roka. Ďakujem pekne. Teraz pán Fernández, chceli by ste zareagovať na túto otázku? Nie? Tak pán Depré. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som najprv povedať, e, že Súhlasím s tými obavami, ktoré tu spomenul kolega Fernández a pokiaľ ide o platby, ja som povedal, že už sa tomu nechcem venovať, pretože žiadať stále a stále počas roku ďalšie prostriedky, to je veľmi náročné. Či už je to členský štát, ktorý neskoro platí, alebo je to chyba administratívy, alebo nedostatok podpory komisie. Je to strašne škodlivé za tých súčasných podmienok, pokiaľ ide o vyhliadky hospodárskeho rastu Európskej únie. Takže myslím, že toto je ozajstný problém. Máme pravdu, že sa snažíme zorganizovať stretnutie, aby sme zistili, aká je efektívnosť práve tohto nástroja. V každom prípade um, bude to zohrávať ešte väčšiu úlohu, ako si vôbec myslíme, pretože až do konca mandátu sa to bude zhoršovať a takisto aj eh, vzhľadom na pravidlo entry. Pokiaľ ide o migračnú krízu, som šťastný, že môžem skonštatovať, že tu máme dodatočné prostriedky, že sa s nimi ráta. E, chcel by som povedať, že keď som pána Brezu počúval, tak ma napadlo, ďal, mi napadla ďalšia vec. Nejde o to, že by to bolo drahé, ale je to skôr politika, ktorá dobre nefunguje. Pretože ak nie sú relokalizované prostriedky ak nie sú správne vyčerpované, nebudem sa teraz e, zabávať tým, že vám budem poskytovať čiastky, ale e, e, je to relokalizované z dôvodov, ktoré nie sú jasné a že nemáme potom dostatok manevrovacieho priestoru, aby sme použili tie prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Takže mali by sme sa nad tým zamyslieť viac do hĺbky. Po tretie, to nie je provokácia, ale myslím si, že je troška surrealistické, keď hovoríme v bode 4 o bode 4 a teraz to zamieňame so situáciou v Británii. Veľká Británia sa rozhodla opustiť Európsku úniu. Sú tu členské štáty, ktoré za to budú musieť eh, zaplatiť, budú musieť zaplatiť eh, dodatočné uh, z financie kvôli britskému šeku, alebo som to zle pochopil? Nie. Ak som to zle pochopil, tak sa ospravedlňujem. Ale som veľmi prekvapený tým, že čo v pozmeňujúcich e, návrhoch, alebo teda v týchto e, postihoch, e, s čím sa ráta. Kvôli Brexitu sa ocitáme v tejto situácii. Toto sú Briti, ktorí sa však rozhodli Brexit odhlasovať. A teraz e, z týchto postihov budeme používať e, financie, aby sme zaplatali dieru za nedostatok britských peňazí v rozpočte a vlastne ostatní za to zaplatíme. Prosím vás, vysvetlite mi túto logiku. E, Briti povedali, od, odchádzame, opúšťame, OK. Libra stratila 23%, o to viacej musíme my zaplatiť, avšak my povieme, že to nie je britský problém, že je to náš problém, všetkých ostatných. To je také špecifické, takže ja sa pýtam, alebo zamýšľam nad tým, že či je niečo pozitívne v tomto mechanizme, ktorý sa týka týchto postihov, pretože vždy sme žiadali, aby e, prostriedky, ktoré zostanú v rozpočte, neboli vrátené naspäť členským štátom, avšak je to trošku špecifické. Alebo sa mýlim. Takže, pán predseda, ja by som chcel, aby sme toto, aby sme toto prehodnotili s veľkou ostražitosťou. Mohli by sme požiadať eh, Travers eh, komisiu, aby nám vysvetlila, ako to bude fungovať eh, s Veľkou Britániou, pretože ja si pamätám, vo februári pán Cameron hovoril, v žiadnom prípade neráta, nebudeme rátať s tým, že Európska únia má mať jednotnú menu a rátame s tým, že tam musia byť e, viaceré meny. A keď e, si zoberieme, že v Veľkej Británii sa, platia, sa, sa platí librami šterlingov, to znamená, že musí byť určitá parita, určitý výmenný kurz medzi librou a euro. M. E, kedy sa táto parita, tento výmenný kurz, kurz stanovuje a potom čím alebo v ktorom momente sa to stalo, že sme prišli o 1,8 miliardy eur. Veď to bolo v roku 2016, ak to dobre chápem, za Brexit stal Európskej únie 1,8 miliardy eur. Ako vysvetlíme túto stratu? Však vlastne e, Británia by mala v eurách zaplatiť e, Avšak zrazu sme stanovili určitý výmenný kurz a ja by som chcel vedieť prečo, kedy, keby mi komisia vysvetlila túto záležitosť. Ale možno, že pán Delano ešte by sa mohol k tomu vyjadriť. Áno, je to naozaj zásadná otázka, hovorí pán Delanoe. Je tu zásadný problém, ktorý si kladieme v tejto veci. Chcel som najprv však sa vyjadriť ešte k tomu, čo povedal pán Fernández, že potrebujeme väčšiu transparentnosť európskeho rozpočtu pre európskych občanov, pretože už to nemôžeme nechať takto, pretože nechápu, čo sa deje v tomto mechanizme. Chcel by som sa však tiež vrátiť k otázke to, tej očoraz väčšej priepasti medzi platbami a záväzkami. Každý rok je to to isté. E, ja ako e, človek, ktorý vytváral štruktúralne fondy, mám určitú skúsenosť je potrebné mať e, dva roky alebo rátať s dvoma rokmi, kým sa schváli nejaká podpora a kým vôbec tie prostriedky prídu. A toto obeškanie je naozaj veľké a odrádza to predkladateľov projektov, aby vôbec nejaký predložili. Potom ďalšia otázka, e, tá sa týka proporcionality. Zdá sa, že predseda výboru zaslal list predsedovi EP aby mu vysvetlil, že Španielsko a Portugalsko nedodržiavajú podmienky makrokondicionality a bude im pozostavené využívanie štrukturálnych fondov, avšak ja som prekvapený, pretože výbor pre rozpočet nikdy nestal pre takouto otázkou. Je to veľmi bizarné, že na jednej strane to je Ekon, ktorý sa venuje tejto otázke a na druhej to má určitý rozpočtový dopad. Avšak chcel by som vedieť, prečo výbor pre rozpočet nie je pripojený k reakcii, ktorá potom bude zaslaná predsedovi EP. Nie, list, ktorý som zaslal predsedovi EP, jeho cieľom bolo vyjadriť sa, že sme veľmi opatrne pristúpili ku Grécku a teraz chceme pochopiť, prečo sa inak zaobchádza s inými krajinami v porovnaní s Gréckom, konkrétne so Španielskom a s Portugalskom. Ale k tomu sa ešte vrátime. Pán Depre, vy ste mali ešte dodatočnú žiadosť o slovo? Áno. Pán predseda, pokiaľ ide o to, čo budeme musieť zaplatiť, aby sme zalatali tú dieru po strate na hodnote Libri Šterlingov, tak v kapitole 4 sa upresňuje, že European Medicine Agency, ktorá e, sídli v Londýne, táto agentúra vzhľadom na, výmenu, na zmenu výmenu kurzov, táto agentúra bude musieť zaplatiť e, o 8 miliónov menej. Čiže ja vám chcem povedať, že všetky agentúry, ktoré máme v Británii, by sme e, mali teda ponechať na pôde Veľkej Británie, pretože keďže Libra stráca na hodnote, tak by nás to stalo menej. To není zlý nápad. Pani Jodi? Alors, est-ce que, est-ce Komisia, chceli by ste nám povedať? alebo mohli by ste nám povedať, kedy sa stanovuje výmenný kurz medzi Liborou, šterlingou a eurom, aby sme mohli na konci roku vedieť, že ak Libra naozaj zase stúpla na hodnote, ako to bude vyzerať. Ešte pán Fernández chce niečo k tomu povedať. Áno, len dodatočná vec. Ak by tu opätovne prišlo k devalvácii Libry, tak iné členské štáty budú musieť zaplatiť viacej. Avšak e, na druhej strane, ak Libra nabere na hodnote oproti euru, či sa to vráti do rozpočtu, alebo či je tu nejaký mechanizmus e, nejakého znižovania. To sa stane, alebo to sa realizuje medzi členskými štátmi, hovorí pán predseda, pretože naša rozpočtová kapacita alebo schopnosť, ako som už povedal, je veľmi špecifická, lebo sa zaujímame len o výdavky, nie o príjmy. Thank you, chairman, in fact. Ďakujem pekne, pán predseda. V skutočnosti naozaj je charakteristické pre príjmovú stranu európskeho rozpočtu je, že príspevky členských štátov sú fixne dané vždy na konci kalendárneho roka vo chvíli, kedy sa odhlasuje e, rozpočet. To znamená, 31. decembra daného roka, respektíve pred, na rok 2016, to bude 31. december 2015. To znamená, že tie dátumy, ktoré sa používajú na vypočet príspevkov pre krajiny, ktoré nepoužívajú euro, sú vlastne zafixované k tomu 31. decembru. Teraz sa bavíme na rok 2016, takže boli zafixované tieto sme výmené kurzy k 31. decembru 2015. Ale tie príspevky členských štátov nie sú akoby jedno, jednorázovo na začiatku roka, ale vlastne odvolávajú sa po splátkach akoby po dvanáctinách, prípadne dvoch dvanáctinách a vlastne príspevky potom plynú do rozpočtu v priebehu celého roka. A preto nám môže tam vzniknúť rozdiel medzi tým práve výmenným kurzom, ktorý sa e, používal na začiatku roka pre výpočet týchto príspevkov a skutočnou hodnotou tých príspevkov vo chvíli, kedy nám pritečú na účet. A tieto e, výkyvy môžu byť u nás, pre nás výhodné alebo nevýhodné. V priebehu 2015, takže v 2015 Sterli, e, Libra vlastne posilnila a preto na konci roka, už keď neviem úplne presne, ale ku koncu roku 2015 to bolo niekoľko stoviek miliónov eur, ktorých sme profitovali, ktoré vďaka tomu, že teda tie príspevky sú pevne dané, potom sú tam tie fluktuácie, tak sme mali z toho plus. Tento rok je to ale naopak, pretože Libra klesala už predtým, ešte pred Brexitom alebo pred referendom ale e, ten pokles teraz sa ešte posilniť a preto očakávame, že koncom roka naozaj budeme mať e, stratu e, celkové nášho príjmu, keď sa na to pozráme v eurách. Ten mechanizmus je nastavený tak, že akékoľvek zisky alebo straty potom musia E, vyrovnať samotné členské štáty. Prípadne, ak je tam prebytok, tak to dostávala. Ak sú tam nejaké teda e, straty, tak je potom trošku problém, že na konci roka pri tak sa je možné, že to skončí v deficite, ten rozpočet. A tomu sa samozrejme chceme vyhnúť. A preto chceme ešte zinkasovať nejaké tie e, sankcie a pokuty, ktoré dúfame, že nám potom tieto, tento príjme vykompenzujú tie straty, ktoré máme. Chcel by som teraz ešte jedno upresnenie spraviť. Prečo v tomto pozmenenom stave nezakomponujete práve tieto pozmenujúce návrhy? ako aj tú hodnotu e, devalvácie Líbier 1,8 miliardy, prečo nedáte do kompenzácií? In the end, uh, the budget contributions uh, correspond to... Nakoniec potom tie príspevky sa musia vyrovnať s výdavkami. Vlastne pokrývajú všetky výdavky, ale a keď je tam potom strata z týchto výmenných kurzov, ktorá by e, znamenala, že vlastne výdavky nedokážeme pokryť našimi príjmami, v tom prípade by sme skončili v deficite. Rozpočet by skončil deficitom. A myslím, že doteraz vždy v minulosti sme mali rozpočtové prebytky, ale ak by naozaj vznikla takáto extrémna situácia, že by sme mohli skončiť v deficite, tak tento deficit by museli pokryť nové príspevky v ďalšom roku rozpočtovom. A to by bolo naozaj veľmi nepríjemné, pretože by nám to pohutilo zdroje na rok 2017. Preto chceme mať rozpočtový, e, vyrovnaný rozpočet na rok 2016 z hľadiska tých príjmov a preto časť tých sankcií si myslíme, že je opravnená na to, aby sme získali tieto prostriedky finančné. Ak ešte môžem dodať, určite sa chceme vyhnúť tomu, aby sme robili nejaké e, prispôsobenia rozpočtu, ktoré potom budeme musieť z hrubého domáceho produktu. Eh, ak by sme teraz chceli z hrubých domácich eh, produktov ešte dať nejaký príspevok, tak by sa to mohlo, môcť, e, mohlo by to byť reverzibilné v prípade, že tam budú, sa nám nepodarí vybať tie, tie, tie sankcie. V tom prípade nebudeme musieť teda upravovať tie príspevky z HDP. Um, Pochopili ste, že to, čo najviac nepokojuje výbor pre rozpočet, je transparentnosť, pretože už ako keby to bola taká, taký vak, do čoho sa zo strany členských štátov hádžu peniaze, potom sú tam nejaké redukcie zo strany iných členských štátov a keby tu bola verejná diskusia, tak by sme nemohli takto um, vôbec pristupovať takýmto maličkým dohodám medzi jednotlivými predstaviteľmi štátov. Potrebujeme viac demokracie. Momentálne tu vládne demokratický deficit. Viete, nemôžeme od, vždy odpovedať našim spoluobčanom, že viete, čo to nie je vaša záležitosť, takže nechajte to tak. Pochopte jednu vec. V, hm, neviem teraz na to úplne zareagovať v rámci o, v opravnom rozpočte 4 vy ste spomenuli reálnu hodnotu to, tých dopadov a spomenuli ste 1,8 miliardy ako sumu, ktorú eventuálne by sme museli dnes na našich bedrach eh, v prípade devalvácie Libre. Bolo to eh, príliš transparentné, uvedomujem si, pretože pokiaľ ide o ten opravný rozpočet, eh, tak my len vysvetlujeme, že budeme musieť v prípade, že Európa to bude potrebovať, toto zaplatať. My to len oznamujeme. Čiže ale zase to nie je úplne normálne, že sa to tam nena, nenachádza. Pozrite sa. o, budete tam mať dodatočný fír, e, opravný rozpočet, napríklad šestku a tak ďalej, potom tam bude nejaký, nejaká reálna devalvácia a tak ďalej. A nebudeme prichádzať s opravným rozpočtom. Obvykle máme buď e, prebytek, prebytok alebo deficit, o ktorom hovoril pán Lenár. To znamená, obvykle každý rok, viac menej v apríle ďalšieho roka vždy potom zarozpočtujeme do toho, počítame už s tým pre, poč, e, deficitom alebo prebytkom. Určite nechceme, aby európsky rozpočet v deficite a preto sme, to len oznamujeme, sme vlastne viac než transparentní a hovoríme, sú nejaké sankcie, ktoré si myslíme, že sú splátne, ale my si nemyslíme, že je rozumné ich dávať do rozpočtu, pretože by sme tam šli do rizika, že by sme skončili v deficite, ak by sme náhodou tie e, sankcie nedostali zaplatené. A to je iba informovanie, nie je to nerozpočtová aktivita. Pán Dupré? Áno, pán predseda, ja v mojom e, príhovore som chcel uh, spomenúť to, že ľudia ako náhle sa rozhodnú opustiť určité zruženie, tak potom hodnota tejto zružení, e, zruženia klesne a potom ostatní musia zaplatiť za to, tie dopady. To sa volá kongrualite. Čiže my e, sme za to, aby ten, tieto sankcie nezostali v rozpočte. Ak dobre chápem to, čo navrhuje komisia, tak to ponechá v rozpočte ako určité kompenzácie e, tý, tej straty, ktorú musíme zaplatiť, pretože Britovia si z nás urobili idiotov. V každom prípade, hovorí pán predseda, ak sankcie sa objavia v príjmoch, tak členské štáty budú musieť e, za to platiť a možno na konci roku bude deficit, kde budeme musieť e, ho, ho pokryť e, tým, že vyžiadame od členských štátov prostriedky, ale myslím, že by bolo oveľa jasnejšie a dôležitejšie povedať, že čo nás stojí Brexit. Vy ste tweetovali a videli ste, že už Brexit nás môže stať 1,8 miliardy. 1,8 miliardy to bude stať Európsku úniu, všetky členské štáty. Ale Pamätáte si, že predseda rady akceptoval vo februári, že by mali byť viaceré meny v Európskej únii. Myslím, že sme si to vyjasnili. Pán Gejer žiada o slovo. Ja, takže e, komentár v minulý, minulý týždeň som e, čítal vo Financial Times a takisto e, na nemeckom televíznom programe e, sa na toto pýtali. Veľká Británia má v pláne 240 tisíc fliaš vína, ktoré má niekde v nejakých pivniciach, že toto v podstate Eh, by chceli stiahnuť, lebo je to britský podiel. A preto mám v podstate eh, jeden návrh. Ak eh, to vidíme tak, že pokiaľ ide o Brexit, že tam budú dosť značné problémy, že by sa pravdepodobne nejaké cenné veci trošku mohli zohľadňovať, že by to tak povediať trošičku odľahčilo a vyrovnalo vlastne to, čo eh, spôsobila eh, Británia tým, že sa stala vlastne nepriateľom, ale pokiaľ ide o takéto straty v nadväznosti na rozpočet, nebude to asi veľmi ľahké nejakým spôsobom to vyrovnať. A to berte teraz naozaj ako vtip. Je dokonca jedno múzeum, ktoré nám bolo zverené zo strany Belgického kráľovstva a ktoré je súčasťou dedičstva. A viete, keď e, prichádza k rozvodu, tak e, je potrebné si ten majetok e, nejak tak rozdeliť. A nemyslím si, že Britovia sa zúčastnia na renovácii tohto múzea. A pokiaľ ide aj o fungovanie samotných chod tohto múzea, asi tam nebudú. Pán Fernández, na záver, chceli by ste niečo povedať? ce qu'on ne pourrait pas prendre en otage ce DAB 4 Budeme sa venovať e, k poravnému rozpočtu číslo 4 pri revidovaní viacročného finančného rámca a pokiaľ ide aj o rokovania rozpočtu na rok 2017, pretože rada určite bude žiadať, aby sme odhlasovali opravný rozpočet číslo 4 na, v oktobrovom zasadnutí na druhej plenárke v oktobri. Možno, že by sme mohli principiálne povedať, že je potrebné najprv všetko spoločne prerokovať. Opravný rozpočet číslo 4, číslo 5, eventuálne aj revidovanie VFR a takisto aj rozpočet na rok 2017. V tom prípade je potrebné počkať na postoj rady. Tu ten nepoznáme. My sme ľudia, ktorí majú dobrú vôľu, robia to v dobrej viere a sme pripravení rokovať. Teraz však lopta je v hracom poli rady. Ak rada chce rokovať, my sme pripravení. Ak rada nie je schopná rokovať, tak nemôžeme rokovať. Ale teraz eh, oni musia zareagovať, pretože my sme pripravení rokovať a samozrejme, že všetky témy sú úzko spojené s tým, čo sme práve spomínali. A, pokie, a keď Portugalec hovorí o lopte, ktorá je v hradcom poli oponenta, protivníka, tak je to vážne. Vie veľmi dobre, o čom hovorí pretože práve sa chystá na gol. Takže týmto pádom môžeme prejsť k nasledujúcemu bodu na programe schôdze. dovzdám slovo kolegyne patrici Šulín, ktorá sa bude venovať otázke mobilizácie Fondu Solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplacanie záloh a tak ďalej. Besiedo predsedujúči solidárnosti sklad. Ďakujem vám veľmi pekne za slovo, pán predseda. Tento eh, fond Solidarity EÚ bol založený na to, aby sa eh, poskytovala núdzová pomoc v prípade eh, veľmi významných prírodných katastrof. Toto nariadenie bolo v roku 2014 vďaka Európskemu parlamentu upravené a umožňuje a to, že až 50 miliónov v podstate by sa mohlo zapojiť do rozpočtu, aby sa zabezpečila e, dostupnosť e, finančných zdrojov v prípade katastrof. Tento fond Solidarity EU to nie je len finančná pomoc, ale je to aj politický odkaz Solidarity e, s takto nepriaznivo ovplyvnenými občanmi EÚ poskytuje e, nevyhnutnú pomoc, ktorá potom sa môže dostať k týmto občanom veľmi rýchlo. Táto schopnosť veľmi rýchlo reagovať e, umožňuje Európskej únii vlastne tento cieľ sledovať aj v budúcnosti. Preto odporúčam, aby sa táto suma zapojila do e, rozpočtu na rok 2017. Ja žiadam každého, aby podporil tento návrh. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu, ako aj odporúčania, ktoré navrhujete nášmu výboru. Neviem, či sú tu nejaké ďalšie žiadosti o slovo. Nevidím. Tým pádom pozmeňujúce návrhy k správe pani Šulin by mali byť e, predložené najskôr do 14. oktobra o 10. Výbor pre rozpočet e, by sa tomu mal venovať správe, ako aj pozmeňujúcim návrhom 9. 10. novembra a plenárka, ešte nevieme teda na ktorej plenárke budeme riešiť túto otázku, ale určite to bude ešte pred koncom tohto roku. Odozdávam teraz slovo našemu kolegovi Viktorovi Negresku, aby sa venoval mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globaliz- globalizácie na základe žiadosti Estónska ropa a chemikálie. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem hovoriť po anglicky. v maji predložilo Estonsko takúto žiadosť v nadväznosti na finančný príspevok z Európskeho fondu na prispôsobenie a globalizáciu. Išlo o viac ako milión eur. Išlo o to, že sa prepušťalo vlastne viac ako tisíc pracovníkov a 800 e, z týchto pracovníkov vlastne boli e, ľudia, ktorí začali byť závislí. E, toto prepušťanie bol, sa konalo v regióne v severovýchodnej časti Estonska, ktorá v posledných časoch naozaj dosť trpela práve v nadväznosti na turbulencie týkajúce sa ceny ropy a samozrejme aj e, kvôli tomu, že e, tento región je naozaj veľmi vzdialený od iných e, častí EÚ. Takže výroba chemikálií a produkcia ropy poklesla a toto samozrejme ovplyvnilo tento, toto odvetvie a tento návrh bol vypracovaný tak, že sme eh, rešpektovali všetky pravidlá, pokiaľ ide o tieto um, projekty týkajúce sa Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Ide o um, naozaj um, snahu um, o udržateľnosť a ekonomiky a preto by som sa snažil v podstate požiadať o mojich kolegov, aby ne eh, pripájali e, k tejto správe nejaké politické pripomienky a, a veci, ktoré sa netýkajú priamo tohto Európskeho fondu. Ďakujeme veľmi pekne, pán spravodajca. Otváram diskusiu. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Absolutne som spokojný s touto správou, tak ako bola predložená. Ďakujeme spravodajcovi a samozrejme, že si nech si je plne vedomý toho, že nebudeme nejaké politické aspekty pridávať k tejto správe a chcel by som požiadať kolegov a aj ľudí zo sekretariátu, keď e, budeme komunikovať o tejto správe, mali by sme sa špecificky e, snažiť počiarknúť to, že toto sú peniaze, ktoré sa týkajú aktívnych opatrení, pokiaľ ide o trh práce, ale nebudú nejakým spôsobom sú predstavovať nejaké, nejakú podporu pre ropu a e, chemický priemysel, pretože samozrejme, že ešte stále je nejaký čas, nejaká časť médií, ktorá si nie je vedoma toho, že na čo je vlastne tento fond určený a myslia si, že vlastne vykonávame nejakú špinavú prácu, pokiaľ ide o život. Sredie. A samozrejme, že táto práca eh, výboru eh, pre rozpočet tá je niekedy naozaj veľmi dobrodružná, tak povediať. Pretože kedysi sme žiadali eh, krajiny o to, aby vlastne podporili tento Európsky fond, ale o rok neskôr je situácia takáto. Vidíte, aký, aká môže byť, aký vplyv môže mať táto, tento výbor pre rozpočet, ak naozaj tvrdo pracuje. Ďakujem vám. Ďakujem pekne. Výzvam tera, eh, vítam teraz eh, mm, snahu každého z vás, ktorú ste vyvinuli, aj vďaka vašim pripomienkám, ktoré prinášate, pán, pán kolega. Something... Že ak treba povedať, že ak nejaký členský štát požiada o poštové prostriedky z fondu, mm, je to dôležité, že, aj dôležité povedať to, že žiaľ, všetko, čo sa dialo v východnej časti Estonska s chemickým priemyslom je naozaj smutným príkladom toho, ako nízka cena ropy vlastne mm, poškodzuje nové možnosti, alternatívne možnosti energetiky, nové technológie a tak ďalej. A to je všetko priamy dopad nízkych cien ropy. Je veľmi dôležité zdôrazniť v tejto chvíli, že táto oblasť v Estonsku je sociálne pomerne, nazvime to, krehká. A aj z tohoto dôvodu tá praktická pomoc z tohoto fondu a z Európskej únii má jednak praktický význam, ale aj morálnu. Eh, je to zároveň morálna podpora, ktorú EÚ pomáha e, Estonsku. Je to, Estonsku je to forma solidarity. A samozrejme, a to chcem zdôrazniť, táto podpora, ak e, bude alokovaná, ak padne to rozhodnutie, tak bude e, správne alokovaná. Ďakujem pekne. Vidím, že už nikto iný sa nehlási. Bez toho, že by som chcel spochybňovať e, tento fond na prispôsobenie sa mobiliza- mobilizácie, bolo by dobre, aby sa to prispôsobovalo ešte predtým, alebo využil sa tento fond ešte predtým, ako vôbec príde k prepušťaniu. Teraz by som chcel vás oboznámiť s tým, že ja ako aj pán Negresku mm, sme pred, pripomienky predložili výbor EMPL sa bude venovať tomuto stanovisku zajtra, 12. oktobra, a pozmeňujúce návrhy k správe pána Negresku by mali byť predložené najneskôr za náš výbor 13. oktobra, aby výbor pre rozpočet sa k tomu mohol e, vyjadriť 24. oktobra, takisto aj k pozmeňujúcim návrhom a plenárka sa bude vyjadrovať hlasovaním k tejto otázke 26. oktobra. Teraz prejdeme k správe výboru požiadaného o stanovisko Daniela Vioty ho ohľadom prostriedkov, ako riešiť presnú učencov a migrantov a o úlohe vonkajších činností EÚ v tejto oblasti. Kolega, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako už ste spomenuli, je to e, stanovisko výboru požiadaného o stanovisko a týka sa to hlavne našej správy, ktorú vypracovávame pre AFED a DV vzhľadom na e, tzv. migračnú krízu, ktorá od roku 2013 e, neustále pokračuje a ovplyvňuje všetky politické aspekty, ktoré e, sa týkajú e, príslušných výborov a kde je to pripojené samozrejme, e, spojené pre samozrejme s nedostatkom financií, ako aj mechanizmov čeliť takéto kríze. Eh, tie návrhy, pokiaľ ide VFR a takisto aj európsky rozpočet, eh, idete správnym smerom, pretože potrebujeme práve flexibilitu pre takéto prípady, ktoré sú naliehavé a ktoré sa určite budú objavovať aj v budúcnosti. Eh, členské štáty sa snažia hľadať riešenia v rámci európskeho rozpočtu, také riešenia, ktoré politicky by sme sa mohli na nich dohodnúť. A viete, ako ide ako to bolo v prípade aj fondu pre utečencov z Turecka, sírskeho pôvodu, ako aj utečencov z Afriky. Je potrebné, aby tieto fondy boli mimo takéhoj klasickej metódy e, európskeho rozpočtu. Je potrebné hľadať riešenia v rámci európskeho rozpočtu a takisto zohľadňovať, aký je cieľ, pôvodný cieľ týchto nástrojov a prečo by sme nemali zmeniť jeho alebo ich povahu. Je potrebné, aby toto bolo využité pre obranu našich vonkajších hraníc pred uh, takýmito tisíckami ekonomických eh, migrantov. A takisto chceme aj zdôrazniť, že nemôžeme zostať indiferentní pred uh, ťažkosťami, ktorými sa boria niektoré členské štáty. Takže pokiaľ ide napríklad pre investície v Afrike, je potrebné urobiť veľký krok dopredu. Je potrebné sa venovať nielen otázke rozvoja, ale takisto aj otázke rastu. Ďakujem. Merci, monsieur Viotti. Ďakujem pekne, pán Viotti. Ďakujem. Ako získať eh, tieto fondy proti, na migračnú krízu a ako zabezpečiť mírový proces na Blízkom východe a tak ďalej? Hm, to sú vážne otázky. Kolegyňa, máte slovo. Puheenjohtaja esitti niin vaikean kysymyksen, että luulen, että... Toto je naozaj trošku zapeklitá záležitosť. A je ťažké, ak máme ako výbor reagovať na túto tému. Aj pre EU je náročné vlastne reagovať v tejto súvislosti, v týchto, k týmto témam, v týchto veciach. Fungovanie zahraničnej politiky EÚ je vec, ktorú práve, práve táto správa rieši alebo snaží sa riešiť A peniaze, ktoré e, sa minuli týmto spôsobom a na, na tieto účely viac menej nie sú absolútne pod našim dohľadom, pod dohľadom Európskeho parlamentu. A a ak tu takýmto spôsobom vydávame peniaze európskych daňových poplatníkov, to by sa nemalo deť. Zvlášť, ak sa vytvára, keď sa vytvára nejaký fond, tak je treba, aby zostával pod dohľadom a nech už je to akýmkoľvek spôsobom. A myslím si, že naozaj táto, tento výbor, je to práve na tomto výbore, aby, aby určil, akým spôsobom má tá kontrola prebiehať, akým formom sa má dohliadať na nie týchto peňazí. Ja osobne mám pomerne kritický postup k týmto fondom. Ja si myslím, že je lepšie to riešiť cez eh, rozpočet EU riešiť to tu. Chápem, že sú na to dôvody, chápem, že ľudia chcú, aby peniaze prúdili do Afriky, rozumiem aj týmto argumentom. Ale je, lepšie, je treba to lepšie zakotviť, je treba jasne určiť definície, kto je ochotný a schopný robiť čo, kde, kedy, kto je zodpovedný za čo. Pretože ak vytvárame nejaké fondy, tak proste, ak to vychádza iba z našich dobrých úmyslov, tak to nestačí. Nie, že by som tu spochybňoval potrebu riešiť tieto témy ako emigráciu, ale spôsob, akým to robíme, to mi vadí. Mám v tejto súvislosti naozaj veľmi veľa otáznikov. V rámci tých prípravných prác v parlamente musíme zabezpečiť, aby sme tým podporovali ľudské práva a udržiteľný rozvoj. Tieto témy je treba tiež mať na pamäti. transparentnosť a zodpovednosť sú kľúčovými princípami. Taktiež potrebujeme vizibilitu, musí to byť vidieť a kontrola. Všetky tieto zásady musia byť vždy rešpektované, vždy dodržiavané pri každom fonde. Ďakujem pekne pani Jachtenmaki. Ďakujem eh, za eh, všetky tieto obavy, ktoré ste vyjadli ohľadom eh, rozpočtu 2016. A ako ste už povedali, je potrebné, aby sme mali transparentný rozpočet pre občanov a pri tomto eh, v tejto príležitosti, pri tejto príležitosti by sme museli mať priam galaxiu rozpočtov. Je potrebné naozaj urobiť nejaké rozpočtové slepe čreva, také appendixy. Je to naozaj veľmi znepokojivé. Nikto ďalší sa nehlasí. O slovo, pán Bioty, chceli by ste ešte na záver niečo k tomu povedať? Nie? Tak e, potom e, vám chcem povedať, že 19. oktobra o 10. hodine môžete, máte konečnú lehotu na predkladanie pozmejúcich návrhov, že budeme hlasovať na výpor pre rozpočet 9. alebo 10. novembra o tejto otázke a že tento vyjasňujúci rozhodujúci dokument zašleme výboru AFED a DV, ktorí sú na základe článku 55 spolu výbormi pre tento, spolu gestorskými výbormi, aby boli zohľadnené obavy našich kolegov. Pokiaľ ide o správu ktorú mala predložiť kolegyňa Gardia Zabal rubialo ohľadom výročnej správy o finančnej aktivite Európskej investičnej banky. Tá, tej sa teraz nebudeme venovať, lebo chcela by mať na to viacej času vzhľadom na novú legislatívu. A momentálne budeme tuto, týmto povereným, preto sme sa rozhodli to odložiť a tým pádom, že sme vyčerpali naše body na programe schôdze, Teraz by som schôdzu prerušil a poprosím vás, budeme, alebo stretíme sa opätovne o 15. a o 16. budeme hlasovať. Nikto nič k tomu nechce povedať.